la conférence de presse, c'était bien Oui. oui Buon pomeriggio, riprendiamo subito con qualche minuto di, di ritardo, mi scuso, i lavori della, della nostra. Trošku meškáme, lutujem, takže počuli sme zástupca, zástupcu OLAFu, Europolu, Interpolu a KOSI Teraz pôjdeme na otázku obchodovania s ľudskými bytostiami s cieľom sexuálneho zneužívania alebo na nútené práce. E, vďaka rečníkom pochopíme, ako to všetko vplýva na život stoviek ľudí vo svete. Obchodovanie s ľuďmi a zneužívanie, tomu sa venovali viaceré štúdie a vďaka ním máme veľmi znepokojujúci obraz. Máme tu zástupcov Frontexu, ten nám vysvetlí európsku perspektívu, potom pani Beate Andres z Medzinárodnej organizácie pre prácu bude hovoriť o akčnom programe svojej organizácie proti nuteným prácam. A tak ako do obeda aj dnes budeme postupovať rovnako, teda spravodajcovia budú mať vždy 15 minút. Ja ich poprosím, aby sa toho aj pridržali a potom budú otázky e, zo strany spravodajcov a koordinátorov vždy dve minúty a potom opäť dostanú slovo experti, ak nám to čas dovolí, tak e, budeme pokračovať s eventuálne ďalšími otázkami a odpovediami. Takže teraz bezodkladne dostane slovo pán Duko Van Hel z Frontexu, <clears throat> ktorý nám povie, e, ako to vyzerá z európskej perspektívy. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Volám sa Duko Von Hill. Venujem sa vonkajším vzťahom v rámci Frontexu a mám za úlohu <clears throat> spoluprácu a koordináciu všetkých činností Frontexu, ktoré sa týkajú boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento výbor ma požiadal o prezentáciu, o pohľad na európsku perspektívu, preto tu som a rád by som začal s prehľadom. Je to menší prehľad. Dúfam, že to je ako tak viditeľné, ale budete mať potom túto prezentáciu sprístupnenú aj na webovej stránke Európskeho parlamentu, takže tam nájdete tieto priesvitky. V roku 2008 Frontex začal so zberom údajov ohľadne obchodovania. Získali sme mnohé údaje od členských krajín a z pridružených šengenských krajín. 30 členských krajín, teda Frontexu, pretože i Island, Švajčiarsko a Norsko sú taktiež súčasťou Schengenu a 27 členských krajín e, poskytlo štatistické údaje Frontexu ohľadne národnosti. Väčšinou ide o sexuálne zneužívanie a, a taktiež v prípade mužov najčastejšie aj e, e nutené práce. Takže týchto 27 členských krajín v roku 2009 eh, hovorilo o skoro 7 tisíc obetiach, ktoré identifikovali, ako sa to vlastne definuje. Niektorí sa pozerajú na napríklad povolenie na systém alebo na rôzne povolenia, takže nechceme spájať tieto e, národnosti, pretože to nie je porovnateľné. E, a ako operatívna agentúra potrebujeme e, vedieť, e, ako to vyzerá, preto je to tu e, spojené, aj keď to nie je bezprostredne porovnateľné. Porozvierame sa na príslušníkov tretich krajín predovšetkým, pretože hovoríme hlavne o, teda my sa zaoberáme vonkajšími hranicami, ale išlo od 2245 v rámci EÚ. Väčšinou ide o ženy, niektoré, v niektorých prípadoch aj muži, väčšinou z Rumunska, z Bulharska a potom mnohé e, ďalšie národnosti a najvyššie číslo obetí pochádza z Nigérie, väčšinou ide o ženy, najčastejšie sexuálne zneužívanie aj niekoľko neplnoletých obsiahnutých v týchto číslach, 900 e, z tých 7 tisíc. Potom Čína, Brazília, 270 a 200, takže vidíte e, veľký pokles čísiel, ale je to preto, že nie sú dobre identifikované, identifikovaní v členských krajinách. A potom Maroko, to bola dosť, e, bolo to dosť prekvapenie. V roku 2009 mnohé, e, mnohí muži, 120 obetí, konkrétne z Mara, Maroka, potom Paraguaj, Rusko, Takže to sú asi eh, hlavné národnosti, na ktoré sa eh, zameriavame v rámci týchto desiatich eh, krajín s najčastejším výskutom. Čo robíme v EÚ na boj proti obchodovaniu? Máme smernicu, ktorá sa uplatňuje, teda pardon, ktorá bola zverejnená v apríli 2011, 5. apríla. Uplatňovať sa bude od roku 2013 a, a agentúry sa snažia už prispôsobiť svoju prácu obsahu tejto smernice a smernice sa hovorí o závažnej e, o závažnom zločine a porušovaní základných práv a taktiež to, čo je dôležité pre agentúru EÚ, je, že ide o prioritu pre EÚ, ale aj pre členské krajiny. Potom Európsky koordinátor na boj proti obchodovaniu čiže rôzne politické úlohy. Ide o to spojiť jednotlivé oblasti, takže je dobré, že máme teraz takéhoto koordinátora v EÚ, ktorý koordinuje nielen prácu na úrovni členských krajín, ale aj e, v rámci agentúr. Takže je to veľký krok vpred a dúfam, že v budúcnosti členské krajiny budú mať národného e, spravodajcu alebo nejaký koordinačný mechanizmus, aby bol uľahčený dialog potom minulý rok, keď bol mm, Európsky deň na boj proti obchodovaniu, tak eh, zástupcovia agentúr sa zišli a podpísali spoločné prehlásenie. Išlo o to vyvinúť spoločné školiace programy a zvýšiť počet vyšetrovania a stíhaní a taktiež eh, zhabanie eh, takéhoto nezákonne získaného majetku, spoločné vyšetrovacie týmy. Tu spolupracuje Europol aj Eurojust s členskými krajinami, potom nové metodiky v, pri hodnotení hrozieb a taktiež lepší zber, prístup a zdieľanie informácií. Takže toto bola jedna udalosť z minulého roka a pred pár týždňami bola zverejnená európska stratégia na pôde Európskeho parlamentu. Išlo o tlačovú konferenciu z 19. júna a e, v tejto stratégii máme niekoľko konkrétnych a praktických opatrení, ktoré by sa mali uplatniť v priebehu nadchádzajúcich 5 rokov. Je tu niekoľko priorít, lepšia identifikácia a ochrana obetí, e, lepšie stíhanie e, tých, ktorí sú za obchodovaním, lepšie systémy ochrany detí. Tým treba naozaj venovať mimoriadnú pozornosť, je to tak v smerniciach, ale aj v rámci agentúry a potom vytvorenie národných e, jednotiek na uplatňovanie zákona, potom taktiež spolupráca viacerých agentúr a potom tie spoločné vyšetrovacie týmy vrátane národných e, orgánov a európskych agentúr. Máme teraz stratégiu, prehlásenie koordinátora, smernicu. Takže toto všetko sú nástroje pre agentúru a komisiu aj členské krajiny. Vďaka tomu je možná spolupráca v tejto oblasti a to koordinovaným spôsobom, pretože obchodovanie je organizovaným zločinom a väčšinou sa to dotýka viacerých členských krajín, takže musíme byť aktívni na viacerých poliach. Europol, možno, že ste to už počuli do obeda, um, má projekt v rámci KOSI, volá sa Impact THB, 15 členských krajín a 7 agent, alebo 5 agentúr a medzinárodných organizácií spolupracuje na strategických cieľoch. My sme vypracovali akčný plán s 8 cieľmi, možno, že sa trošku prekrývajú s tou stratégiou a, a smernicou. A je tu potom to, na čom sa dohodli riaditeľia agentúr. Takže naozaj vidíte, že všetci sa snažia v tejto oblasti a snažia sa vypracovať spoločnú stratégiu na boj proti obchodovaniu. A ešte jedna dôležitá vec vo svetle novej stratégie a impactu THB. Členské krajiny majú mať e, národné referenčné mechanizmy, aby sme v každom štádiu e, pri identifikácii obete napríklad vedeli, čo s osobou, čo so získanými informáciami a to by malo naozaj veľmi pomôcť v rámci boja proti obchodovaniu. A ešte by som rád e, povedal, čo my robíme e, so 400 so 400 pohraničiarmi. E, ide hlavne o identifikáciu a uskutočňovanie z tých e, pohovorov. Niektorí majú aj vyšetrovacie právomoci, ale nechceme sa na to príliš zameriavať, pretože to je skôr úloha Europolu. My chceme naozaj sa zameriavať na identifikáciu obeti a chceme predchádzať čo najskôr obchodovaniu. A preto sme vypracovali e, školiacu príručku pre školiteľov. Ide o to zvyšovanie povedomia, identifikáciu a uskutočňovanie pohovorov. Bude to preložené do všetkých um, jazykov, aby potom tí školitelia mohli školiť pohraničiarov v jednotlivých členských krajinách. A vzhľadom na Eh, spravodajstvo alebo na takéto informácie ide, ide aj o samotné pochopenie takýchto kriminálnych organizácií. Eh, pôvodne to bolo iba 5 národností, teraz už je to 7 a snažíme sa pochopiť modus operandy, aby pohraničiari mohli lepšie odhaliť prípady obchodovania. Taktiež eh, máme príročku pre e, pašovanie a obchodovanie e, na leteckých hraniciach, hlavne v kontexte veľkých e, letísk, to je iné ako na pozemnej alebo morskej hranici, takže dúfame, že časom budeme mať takúto príručku aj pre pozemnú a námornú hranicu. Podporujeme CEPOL, máme školiace programy THB, zúčastňuje sa aj Impact. Teraz chceme mať e, naozaj školiaci program špecificky pre oblasť obchodovania. Nedávno sme boli v Číne, aby sme vyškolili ich pohraničiarov e, na základe našej najnovšej príručky a uvidíme, či sa nám podarí presadiť takýto prístup ktorý dba na ľudské práva aj do tretích krajín a mm, to by uľahčilo našu budúcu spoluprácu s takýmito krajinami a podporujeme aj mnohé iniciatívy Európskej komisie. A ešte na záver by som chcel zdôrazniť nasledovné. Tie čísla ILO a medzinárodných organizácií a to, čo som tu ja uviedol, sú oveľa nižšie teda tie moje čísla sú veľa nižšie ako čísla, ktoré uvádza ILO, takže asi tu je nejaký problém. No ja si myslím, že je to kvôli identifikácii obeti, takže opäť treba zvyšovať povedomie nielen medzi pohraničiarmi a v radoch policie, ale aj vo vzťahu s prokurátormi, sudcami, pracovníkmi v zdravotníctve, Všetci musia spolupracovať a postupne by sme sa mohli dopracovať asi k tým číslam, ktoré uvádza ILO, Medzinárodná organizácia práce. A by sme sa potom mohli dostať z tejto situácie, kde sú tak veľké rozdiely. Takže naozaj treba, treba šíriť informácie o identifikovaní obeti. Takže, takže zatiaľ toľko moja prezentácia. Dúfam, že som dodržal vyhradený čas a tu vidíte ešte prvú stránku našej príručky o školení. Ďakujem pekne. Pán Van Hel, áno, dodržali ste tých 15 minút. Ja teraz dám slovo pani Beate Andres, ktorá zastupuje Medzinárodnú organizáciu práce a tá bude hovoriť o akčnom programe proti nuteným prácam. Thank you, uh, Madam Chair, and uh, welcome and distinguished participants. Um... Ďakujem pekne. Dobrý deň. Medzinárodná organizácia, organizácia práce sa obyčajne uh, nezapája do spolupráce s expertmi na trestnú činnosť, skôr s expertmi na trh práce, takže vítam túto príležitosť prezentovať eh, zameranie našej práce a potom odprezentujem ďalšie čísla, ktoré už spomínal pán Van Hele. A vidím, že mnohí z vás eh, včera ste neboli na tej schôdzi, kde sa to spomínalo, takže podelím sa s vami o tie nové čísla, poviem vám pár slov o tom, čo sme zistili v našich štúdiách vo vzťahu k nútenej práci. Predpokladám, že poznáte definíciu spadlemského protokolu, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi. A viete, že v tej definícii je priamy odkaz na nútené práce ako jeden z možných účelov obchodovania s ľuďmi. A chcem vám ukázať definíciu So this is the, the definition of forced labor. Takže toto je definícia nutených prác na základe dohovoru eh, MOP E, číslo 29, e, ktorý bol prijatý v roku 1930. Je to jeden z našich najstarších dohovorov. Hovorí sa, že ide o akúkoľvek prácu alebo službu, ktorá je vyžadovaná od ktorejkoľvek osoby pod hrozbou akéhokoľvek trestu a e, na ktorú sa táto osoba sama neprihlásila dobrovoľne. Keď sa pozrieme na definíciu MOP, Vidíme tu úzke prepojenie na definíciu obchodovania z palemského protokolu a e, táto definícia sa vzťahuje na plný rozsah obchodovania s ľuďmi s výnimkou obchodovania v prípade mm, odoberania orgánov. Toto nespadá do expertízy MOP. Takisto sa nesústredíme na nutené sobáše alebo adopcie, pokiaľ to nesúvisí s nejakou nutenou prácou. Okrem toho skúmame obchodovanie eh, na pracovné ako aj sexuálne vykoristovanie. Náš program teda máme programy v viac než 40 krajinách na svete väčšina nutených prác, ktoré nachádzame, to uvidíte neskôr v číslach, mm, nesúvisí s EU priamo, avšak e, vstupuje to do globálneho dodávateľského reťazca a preto to má dopad aj na trh EÚ. Nevieme o tom ešte až tak veľa, o tom globálnom dodávateľskom reťazci a ktoré trhy sú mimoriadne dotknuté, ale Máme určité indikatívne informácie o tom, pokiaľ ide napríklad o rybolov, textil, do určitej miery aj polnospodárstvo a potravinárstvo. A vidíme teda takéto prepojenie e, cez dodavateľský reťazec na európske trhy. No a teraz k tým číslam, ktoré sme zverejňovali nedávno, včera so zameraním na EÚ. Globálne sa odhaduje, že 20,9 milióna ľudí sú na nutených prácach, muži, ženy a deti. Ako tu vidíte z rozdelenia, väčšina z nich sú teda vykoristovaní pracovne z hospodárskych sektorov, ako je polnospodárstvo, stavebníctvo, výroba, práca v domácnosti. 22% e, sú sexuálne vykoristovaní a ostatní Eh, tých ostávajúcich 10 eh, tí sú vykoristovaní štátnymi orgány vrátane vojenských skupín, mm, ale aj vo vezenia v rehabilitačných centrách. Toto sú teda globálne čísla a na ďalšej priesvitke uvidíte regionálne rozdelenie. Väčšina obetí je v azijsko-pacifickom eh, regióne, a EÚ. Vidíte, že je tu súčasť eh, tých tzv. rozvinutých ekonomík eh, Severná Amerika, Austrália, Nový Zeland, Japonsko. 1,5 milióna obetí sa nachádza v tomto regióne. Takisto ešte spomeniem čísla z juhovýchodnej Európy a zo spoločenstva nezávislých štátov. Tam to bolo 1,6 milióna obetí keď sa pozrieme na výskyt, a to je snáď ešte dôležitejšie, pretože to eh, hovorí, vypoveda o rizikách eh, v jednotlivých regiónoch. Ukazuje sa, že regióny strednej, juhovýchodnej Európy, vrátane sa naš eh, majú najvyššiu prevalenciu, najvyšší výskyt 4,2 obyvateľa na tisíc obyvateľov je ohrozených týmto javom a rozvinuté ekonomiky vrátane Európskej únie majú približne 1,5 obyvateľa na tisíc, ktorý sa stal obeťou e, tohto javu. E, toto je rozdelenie podľa pohlaví, týka sa to teda viac žien než mužov, to asi prekvapivé nie je, pokiaľ ide o sexuálne vykoristovanie. 98% obetí sú ženy a dievčatá. Pokiaľ ide o pracovné vykoristovanie, je to naopak, väčšina z obetí sú muži a odhadujeme, že v globále 55 žien e, sú obete, 45 e, sú muži. Pozerali sme sa aj na prepojenie medzi e, vykoristovaným na nutených prácach, ako aj mobilitou pracovnej sily v rámci hraníc a cezhranične. Vidíme tu jasné prepojenie medzi migráciou a sexuálnym vykoristovaním Väčšina obetí, ktorí sú e, nútené, nútení k prostitúcii, e, väčšinou teda sú za hranicami vlastnej krajiny a to v zásade je konzistentné s údajmi, ktoré máme od orgánov činných trestnom konaní tu v EÚ. Väčšina obetí sú ženy, ktoré sú nútené k prostitúcii a súvisí to s migráciou veľmi často s nelegálnou migráciou. Keď sa pozrieme na pracovné vykoristovanie, tam je to pomiešanejšie, väčšina vlastne sa nejak e, nesťahuje, ale vieme, že väčšina obetí v EÚ sa sťahuje sťahuje cez hranice aj v rámci EÚ, alebo prichádzajú zvonku. Na tejto priesvitke vidíte rozdelenie ktoré sme zverejnili včera. To sú konkrétne údaje o krajinách EÚ. Takže videli ste tie globálne čísla a toto je taký, e, taká momentka 27 krajín. 880 tisíc osôb bol počet obetí. E, to je teda veľmi konzervatívny odhad, ale to je to najlepšie, čo môžeme momentálne k tomu povedať. Väčšinou ide o ženy, 58%. Výskyt v EÚ je trošku vyšší než v rozvinutých ekonomikách. Je to 1,8 obete na tisíc obyvateľov. A väčšina, a to je veľmi zaujímavé, väčšina obetí sú e, vykoristovaní v práci a nie, teda sú to, nie sú to väčšinovo obete sexuálneho vykoristovania. To je dôležité, pretože keď sa pozrieme na štatistiky orgánov činných v trestnom konaní z členských štátov EÚ, tak je to naopak. Väčšina obetí sú obeťami sexuálneho vykoristovania a menej pracovného vykoristovania. Asi to má dočinenia s tým, čo povedal pán Van Hale, že máme problém pri identifikácii, pokiaľ ide o Eh, iné trhy, než je sexuálny priemysel, čiže napríklad polnospodárstvo, stavebníctvo a tak ďalej, ale k tomu sa za chvíľu vrátim. Eh, odkiaľ máme tieto čísla? Nemáme čas eh, teraz zachádzať do štatistík, podrobne vysvetľovať, ako sme to extrapolovali, ale to sú údaje, založené na všetkých existujúcich zdrojoch, teda nahlásených prípadov e, vykoristovania, ktoré sme našli v konkrétnom čase. E, pracovali sme v rôznych jazykoch, mali sme dva výskumné týmy a používali sme metódu Capture Recapture. Ak by ste mali k tomu otázky, tak samozrejme rada na nich zodpoviem. My sme to aj v našej publikácii jasne povedali, ako sme sa dopracovali k týmto číslam, ale naozaj to sú trošku iné štatistiky než tie, ktoré by ste bežne mali k dispozícii od orgánov činných v trestnom konaní, pretože my sme sa snažili pochopiť plný pravdepodobný rozsah toho problému, nielen čo dokážu odhaliť orgány činné v trestnom konaní a vidíme tu obrovskú priepasť medzi štatistikami V našej databáze máme viac než 8 tisíc prípadov nútených prác a mm, pozeráme sa teda na profily obetí a páchateľov. K tomu budeme v nadchádzajúcich mesiacoch vedieť povedať viac, ale už teraz môžeme povedať toľko, že keď sa pozeráme na členské štáty EÚ teraz, tak väčšina obetí, ktoré sú obeťami pracovného vykoristovania, pochádzajú z členských štátov EÚ. Samozrejme, že máme obete z Ázie, Afriky a krajín juhovýchodnej Európy e, a SNŠ, ale väčšinou sú to občania EÚ. Kľúčové sektory e, sú polnohospodárstvo, výroba, stavebníctvo a práca v domácnosti. Opäť zameriavame sa teraz iba na to pracovné vykoristovanie. E, kľúčový prostriedok donúcovania ako vidíte, tu je odobratie dokladov totožnosti a nevyplácanie miest, respektíve manipulácia miest. Toto sú dva hlavné prostriedky, ale samozrejme sú tam hrozby, zastrašovanie, obmedzovanie slobody pohybu. To všetko sú indikátory, ktoré MOP využíva, aby identifikovala situáciu nútenej práce. Vo všeobecnosti e, sme skonštatovali, že obete nútených prác v EÚ žijú v nesk- neuveriteľne zlých podmienkach. To samozrejme samotné nepredstavuje nutenú prácu, ale je to určitým náznakom vypovedná to o celkovej situácii toho, ako žijú ľudia, ktorí sú tam nutení pracovať. Myslím, že to dokladujú aj ďalšie štúdie, ktoré robila Európska komisia. Mnohé deti napríklad sú nútené k žobraniu, ale obchodujú sa, obchoduje sa s deťmi aj za účelom sexuálneho vykoristovania. A opäť väčšinou deti sa e, teda presúvajú z jedného členského štátu EÚ do druhého. Aké je prepojenie na organizovaný zločin? Tu mám len pár takých úvodných pripomienok, pretože ešte stále tie dáta skúmame, snažíme sa to lepšie pochopiť, e, čo sa dozvieme z profilu obetí a páchateľov. Máme mnohé informácie o stíhaní a povzbudzuje nás, že vidíme o mnoho väčší rozsah stíhania, pokiaľ ide o tieto trestné činy. Je to teda o mnoho vyššie než v minulosti ale ešte stále to nie je úroveň, ktorú by sme očakávali. A účasť e, organizovaného zločinu je veľmi odlišná medzi jednotlivými sektormi a krajinami, takže e, momentálne by bolo pre mňa veľmi ťažké mm, dať k tomu nejaké všeobecné prehlásenie. Všetko to závisí od konkrétnej národnej skupiny, napríklad čínska, tá skupina už tu bola spomenutá, ale to nie je jediná Um, kde je do toho zapojený organizovaný zločin. Je tu aj jasné pre, prepojenie medzi obchodovaním za účelom um, pracovného vykoristovania a inými trestnými činmi, ako je napríklad o, o vyhýbanie sa daňovej povinnosti a tak ďalej. Takže je tu prepojenie medzi národnosťou páchateľov a obetí. To je opäť potvrdenie niečoho, čo sme už vedeli, ale naozaj to teraz podložili údaje a takisto vidíme rozvoj podnikateľských modelov. Čiže nie sú e, na prvý pohľad kriminálne, ale je to pod rúškom nejakého akoby legálneho zamestnávania. A nie je to tak jednoducho vidieť, že ide o niečo nelegálne. Často sa podnik niekde zatvorí a potom inde pod nejakým iným e, krytím sa otvorí neskôr. Takže zatiaľ toľko z mojej strany. Dúfam, že som dodržala časový limit ale ako som povedala, zverejnili sme údaje a aj ďalšie doplňujúce informácie, takže môžete ich nájsť na našej web stránke. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani, kole, pani uh, Andres. A teraz vlastne nasleduje kolo otázok. Najprv koordinátori. Pán Newton Dan Alde. Ďakujem za veľmi dve, dve veľmi zaujímavé prezentácie. V prvom rade by som sa opýtal Frontexu, aká je trasa z Nigérie. To by ma zaujímalo. Spomínali ste EU koordinátorku pre obchodovanie. Neviem, kto je. Mohli by ste napovedať, kto to je? Po tretie, mm, povedali ste, 400 belgických pohraničníkov. Mysleli ste belgických? Neviem, trošku ma to zaskočilo. Možno som to nesprávne počul. Po štvrté, môžete nám dať kópie tej príročky, ktorú ste vypracovali, aby ste um, predstavili, ako fungujú gengy. A po piaté, môžete povedať niečo viac o Číne, ako sa napríklad e, vyškolujú Eh, čínsky pohraničníci to je, pohraničníci, to je eh, povzbudivé, ak sa začínajú ani oni podielať na mm, potlačení tohto problému. A napokon, čo by mala EÚ urobiť lepšie, čo by mal odporučiť náš výbor, čo by vám pomohlo, aké zmeny by sme sa mali snažiť zaviesť v Únii. A e, pani z MOP, hovorili ste o definíciách. A ja sa chcem len ubezpečiť, že som to správne pochopil. Hovorili ste o obetiach, ktoré e, nešli dobrovoľne. No ale ja to chápem tak, že pôvodne všetky obete sú dobrovoľné. Sa im hovorí, že dostanete super prácu, dajte nám pás a my sa, my sa vás pod, postaráme. Takže e, možno je to len otázka toho mm, definovať, že kedy vlastne zistia, že sa dostali do dosť tragickej situácie a nie do ničoho fajn. E, takže e, čo by ste mali urobiť vy, aby sa veci zlepšili? Ďakujem pekne. A teraz za EPP pani Matiu. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať obom hosťom za ich naozaj veľmi konštruktívne a zaujímavé príspevky. Zastupca Frontexu mňa by zaujímalo, ako prebieha spolupráca s Kreta, či je to nejaká dobrá spolupráca, plodná, môžete k tomu prosím povedať viac a vieme, že komisia prijala novú stratégiu v boji proti e, obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Mohli by sa potom pať, prosím, viac. Bude to produktívne. E, je to naozaj veľmi bolestivá otázka, veľmi tragická, dramatická. Zastupkynia ILO, vy ste hovorili veľmi konkrétne, prakticky Hovorili ste o prepojení medzi obchodovaním s ľuďmi a organizovaným zločinom. Je tu asi viacero krajín, je viacero vlád, napríklad Juhovýchodná Ázia, kde sa to umožňuje. My sme boli na misii s Európskym parlamentom v Kambodži v minulom mandáte a tam sme naozaj videli prostitúciu naozaj dievčatiek v najmenšom veku, na očiach všetkým. Mimovládne organizácie, ktoré tam pôsobia, ja si spomínam, že sme boli uh, na námestí Phnom Penh a bolo to naozaj hrozi, hrozné. Tie dievčatka 5-6 rokov, uh, ktoré tam šlapali chodník večer uh, a hľadali teda mm, zákazníkov, takže je to naozaj strašné. Dievčatka z Tajska, ktoré boli presunuté do Phnom Penhu, plakali, bolo to naozaj otrasné a na ďalší deň sme naozaj sa na to bolo na to hrozné pozerať. No a my sme potom boli na ďalší deň u tých mimovlád, mimovládnych organizácií. E, zistili sme, že mnohé berú drogy, pretože e, situáciu skrátka nezvládali, inak sa to nedalo. No a keď sme kladli otázku ministrom v Kambodži, ministerstvo pre ženy a tak ďalej, nám povedali, že oni nemôžu nič robiť, lebo to sú rodiny, ktoré predajú konkrétne dieťa, aby takto zaostravalo obživu pre ostatných. My v Európskej únii možno nemáme eh, politickú odvahu, aby sme boli to, čo potrebujeme, hoci vieme, že polovica HDP v Kambodži, eh, že to máme v rukách my. No naozaj nám chýba tá politická odvaha, takže čo môžeme spraviť? nad rámec toho, čo sa teraz deje. Ja som v Kambodži bola, preto to uvádzam ako príklad. Ja stále si na to spomínam, nemôžem na to zabudnúť. Ale je naozaj mnoho krajín, kde by sme naozaj mohli vyslať politický a možno aj finančný signál nad rámec toho, čo sa deje. Takže čo môžeme spraviť? Môžete nám prosím povedať príklady nejakých krajín, kde naozaj je takáto politická odvaha. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Mathieu. A teraz mene Gue, pán Sondergaard. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel tiež poďakovať obom hosťom Naozaj ich príspevky boli mimoriadne zaujímavé. Pán Van Hel nám hovoril o tých e, školeniach, o tom výcviku, v snahe zamedziť obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Ale jeden aspekt tu bol vynechaný, otázka dopytu pretože ten dopyt tu musí existovať, inak by nedochádzalo k takémuto obchodovaniu. Takže ako zasiahnuť proti tomu, ako vycvičiť, ako vyškoliť ľudia, aby boli schopní zakročiť. Keby nebol dopyt eh, po ilegálnej práci alebo nútenej práci, tak by táto neexistovala. Čiže ten dopyt, e, skadial pochádza, kto na tom zarába. Je to skrátka normálna organizovaná kriminalita, alebo sú to bežní zamestnávateľia, ktorí tiež zohrávajú svoju úlohu. Toto by mňa zaujímalo. aby sme vedeli, ako tá situácia vyzerá. Pri nútenej práci väčšinou sa každému e, na mysli e, zjaví sexuálne vykoristovanie, ale sú tu aj iné formy e, nutených, práci, nutených prác a nad tým človek až tak veľmi nerozmýšľa. Takže ako zakročiť, aké nástroje by sme podľa ILO potrebovali, aby občianská spoločnosť bola informovaná, aby mohla zabraniť takýmto prípadom. Keď v Kodani idete na také väčšie stavenisko, tak určite tam nájdete nejakých ľudí, ktorí pracujú nutene pekné, moderné hotely. Aj tam, keď idete, tak sa tam stretnete s takýmito praktikami. Frontex toto nezastaví. Takže ako, akými opatreniami by sa mali vyzbrojiť, aké by mali prijať mimovládne organizácie, aby sa tomuto zamedzilo. Má ILO, prosím, nejaké nápady? Ďakujem pekne. Tým sme uzavreli kolo koordinátorov a poďme k jednotlivcom. Dve minúty má teraz pani Boskur. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne obom hosťom za úvodné slova. Ja by som mala otázku v súvislosti s obchodovaním s, ľud- s ľuďmi a s uh, nútenou prácou. Európsky parlament sa zaoberá touto problematikou. Máme k tomu viacej dokumentov. Smernica by mala v roku 2013 v apríli vstúpiť do platnosti. Pripravili sme aj stratégiu pred pár týždňami a včera vo výbore a sme sa zhovorili o tom celom balíku pomoci pre obete. No a moja otázka znie nasledovne. Veľa vecí sa chystá, bude spúšťať, Čiže kde by sme sa, na čo by sme sa mali sústrediť, kde by mal byť ten dôraz? Napríklad v Čechách, v Českej republike bol problém so šparglou, s šparglovými farmami, kde naozaj mafiózne gengy verbovali zamestnancov, platili nízke mzdy alebo žiadne mzdy a boli tam naozaj boje medzi viacerými takýmito zločineckými bandami No a mňa by zaujímalo, kto za to zodpovedá, kto má zodpovednosť v rukách. Podľa novej smernice v zásade existuje takáto zodpovednosť, také ustanovenia tam sú, aj pokiaľ ide o ochranu obetí, pomoc obetiam, ale apríl 2013 to je ten dátum, kedy by to malo vstúpiť do platnosti v členských štátoch, ale ako to z praktického hľadiska zvládnuť, zorganizovať, ako zlepšiť situáciu v teréne, aby sa takéto situácie nemohli opakovať, lebo v Českej republike tam skrátka niekoho najmete, tisíc eur, nech sa páči bez nejakej zmluvy, bez nejakého mm, právneho vzťahu, pracovnoprávneho vzťahu, takže je dôležité, aby ten zamestnávateľ mal určitú zodpovednosť, pretože oni zarábajú skrátka na tých ľuďoch, ktorí takýmto spôsobom zame, zamestnávajú. Teraz má slovo pán Mičol, nech sa páči dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som chcel povedať, že je tu 100 miliónov žien, ktoré, o ktoré svet prišiel kvôli genocíde, tieto zomreli buď to pred narodením alebo po narodení iba preto, lebo boli ženy. A kým rešpekt ženám nebude naozaj daný, pozrime sa na tie čísla hroz, hrozné. To, že niekto príde o život, že ho skratka zabijú, či už pred po narodení, len pretože je to žena, um, to je hrozné. Nemáme to však obsiahnuté v našej výročnej správe o ľudských právach, ale potom, aby to tam bolo pretože nejaká politická korektnosť e, nie je tu na mieste. Mali by sme sa rozhodovať podľa toho, čo je správne a čo správne nie je. A prístup k ženám v niektorých krajinách, to je len druhá strana tej istej mince, pretože prístup k ženám takýto negatívny sa v týchto regiónoch presne objavuje. Pokiaľ ide o organizovaný zločin a jeho napojenie na obchodovanie s ľuďmi, pašovanie ľudských bytostí. V mojej krajine ilegálna populácia, tá najväčšia emigrantská populácia nelegálna, tu si nikto ani nevšíma, nikto si ju nevšíma, nikoho neotravujú, e, nepožadujú, nepožadujú žiadne sociálne dávky, pomoc pri bývaní a tak ďalej. A toto sú ľudia, ktorých tá vlastná komunita zamestnáva, ubytuje a tak ďalej. Ale ten problém je, spočíva v tom, že oni sú akoby vlastnení e, tými, čo ich zamestnávajú, či ich ubytujú a tak ďalej. A toto, podľa môjho e, názoru, je to jadro organizovaného zločinu, začnete ten systém nejakým spôsobom e, podvádzať. A toto je eh, Skrátka, spôsob, akým títo ľudia sú vykoristovaní a dôležité je to, aby sme poukázali na tie problémy, e, s ktorými sa takéto ľudia, ľudia potýkajú. E, takže máte takéto skúsenosti členských štátov? E, môžete povedať, že nejaké agentúry alebo nejaké policajné zložky, že spolupracujú s migrantami, že ich informujú o takomto nebezpečenstve, ktoré na nich môže číhať z radou z ich vlastnej komunity. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Weiler na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Z toho, čo tu odznelo z úst hostí, ale aj z úst kolegov, vidíme, že táto téma má naozaj mnohé aspekty. Naozaj, sa tu otvára mnoho oblastí. A ja by som sa chcela zamerať konkrétne na dve tejto fáze. Niekto sa pýtal, čo by sme mohli urobiť. Ja som v delegácii pre Áziu a poznám aj situáciu v Kambodži, aj na Filipínach. Tam to vyzerá veľmi podobne. V Tajsku. No a to, čo sa dostáva k nám, je snáď len špička toho ľadovca a situácia v realite je ešte horšia. My v EÚ by sme mali aspoň vyzvať tie štáty, tie vlády, aby zakročili proti takýmto praktikám. Jeden prípad, tuším, to bola tajská vláda, oni takýto jeden prípad e, sa mu venovali, sa ním zaoberali a došlo k žalobe a odsúdeniu na trest odňatia slobody takéto osoby, pretože zneužívala deti a zneužívala teda um, práva, odnímala práva. Um, no ale toto je skôr výnimočný prípad ak e, vôbec sa podá žaloba, často je tam iba finančná pokuta. Mm, takže ak nejaký štát naozaj má tú odvahu e, nejakého prípadu sa chopiť a dospieť až k odsúdeniu, tak by sme to mali uznať, lebo to naozaj má odstrašujúci efekt a toto je podľa mňa dôležitá vec. A druhá vec, vraciam sa do Európy, zástupkynia ILO v úvode povedala, že ten hlavný problém spočíva v tom, že tu máme voľný pohyb osôb medzi krajinami EÚ, že to sa zneužíva na obchodovanie s ľuďmi. A toto ma trošku prekvapilo, pretože mm, predpokladám, že v rámci EÚ existujú určité pravidlá, zákony, tie národné, národné právo práce, ktoré sa musí dodržiavať aj v prípade vyslaných zamestnancov. Mm, všetko sa kontroluje, sú takéto možnosti kontroly, počnúť s policiou, cez colnice, cez pracovné agentúry a tak ďalej. A ja si myslím, že to, čo sa deje v ďalekej Ázii, to nemáme pod kontrolou. Nemôžeme to ovplyvniť. Ale to, čo sa deje u nás v Európskej 27, tak tu naozaj si myslím, by sme mali k dispozícii dostatok nástrojov, aby sme to mohli realizovať. Takže keby ste možno sa mohli aj k tomu vyjadriť. Ďakujem pekne. Na dve minúty pán Tavareš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem ospravedlniť eh, za to, že budem musieť eh, odísť eh, na výbor pre ľudské práva. Potom sa sem ešte vrátim. Mm, sú tu isté témy, ktoré sa týkajú obidvoch výborov Dobre, takže už aj mikrofón mi funguje. Takže ako som už povedal, tie témy by možno, že boli dôvodom aj na spoločné zasadnutie tohto výboru a výboru pre ľudské práva. Hovorilo sa o 800 tisíc ľuďoch, ktorí musia vykonávať nutené práce. To je naozaj zaražajúce číslo. Možno, že by ste mohli povedať, odkiaľ toto číslo pochádza. Možno, že by ste to mohli e, rozdeliť podľa jednotlivých oblastí a podľa pohľavia. A ešte jedna vec, mo, chcel by som zareagovať na to, čo tu práve odznelo z úst kolegu Zondegarda. Dopyt po e, nezákonných pracovníkoch zo strany podnikov, združení, malých podnikov dokonca. Teda tí, ktorí využívajú e, imigrantov. Nielen malé, ale aj veľké podniky niekedy majú 50-100 takýchto nezákonných e, zamestnancov, čo je s európskymi minimálnymi pracovnými štandardmi, ako je to s minimálnym platom? Odradilo by to zamestnávateľov v hľadaní takýchto nezákonných alebo polonezákonných pracovníkov? Možno, že by sa tým odstránili stimuli A ešte jedna vec nútené práce v kontexte e- Európy. Niekedy v Portugalsku počujeme o tom, že samotní Portugalci sa zneužívajú v Španielsku alebo Belgicku, Luxemburgu, e, Luxembursku, Holandsku. Ja sa pýtam, či je to častý fenomén alebo zriedkavý. Ďakujem teraz pán, pani Kostelo. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať obidvom rečníkom za veľmi zaujímavé prezentácie, aj za informácie a štatistické údaje, ktoré sú e, užitočné. Najskôr k tomu, čo povedal Frontex. Týka sa to možno, že toho koordinátora, kto to je, e, koľko pre neho ľudí pracuje, aké majú zdroje, kde je tá kancelária, potom e, sexuálne vykorisťovanie, nutené práce. Možno, že e, hlavne pohraničiari sa stretávajú s obeťami obchodovania, možno, že by sme mohli hovoriť o nejaké inštrukcie, o nejakých inštrukciách pre týchto pohraničiarov. E, je tu aj mnoho migrantov, o ktorých sa v podstate ani nič nevie v celej EÚ a Mm, povedzte nám niečo o profile ľudí, ktorí sa podielajú na tomto obchodovaní. A bolo by asi dobre pozrieť sa na ich myslenie, na ich osobnosť, na ten profil, odkiaľ prichádzajú, kto sú to, ako vystupujú v spoločnosti. A ešte jedna vec, ktorou som sa stretla v Írsku ja, e, išlo hlavne o obete sexuálneho obchodovania. Je tu eh, ten zábavný priemysel a je tam plno potenciálnych obetí aj korupcie, aj prania špinavých e, peňazí. V niektorých krajinách sú e, právne predpisy, ale nie vo všetkých. Možno, že by ste mohli naznačiť, ako by sa dala posilniť regulácia oblasť e, zábavy pre dospelých. A ešte jedna vec, e, dopyt po e, nezákonných pracovníkoch a taktiež sexuálne vykorisťovanie. Možno, že by sme sa mali zamyslieť nad znížením dopytu, tak aby sa všetky členské krajiny dohodli, že to bude e, považované za trestný čin. A Malo by sa viac zamerať na sexuálne vykoresťovanie, nielen na to obchodovanie a nezákonnú prácu. Ono, že by to stiažilo ich pôsobenie a e, zástupkyňa ILO v Dubline je mnoho nezákonných e, pracovníkov, ktorí pracujú hlavne v kontexte domácnosti, možno, že nie vždy sú obeťami obchodovania, takže môžu tu byť aj otázky spojené s národnou legislatívou. Vedeli by ste k tomu niečo povedať? A ešte koordinácia e, s e, mimovládkami Turn off the red light napríklad ako sa dá e, koordinovať školenie aj v kontexte týchto mimovládok, pretože oni majú zdlhavú skúsenosť. Ďakujem pekne. Teraz pani Záborská na dve minúty. Signora prezidente, Ďakujem pekne našim prednášajúcim za príspevky aj za to, čo robia, e, za ich aktivity proti obchodovaniu s ľuďmi. E, hovorili ste veľa o stíhaní pachateľov, o pomoci obetiam. E, ja si myslím, že obchodovanie je najhanebnejším činom dnešnej doby 21. storočia. A čo je závažné, je, že všetkým druhom obchodovania, a ktoré, o ktorých sme hovorili, či je to za účelom pornografie, nútenej práce, transplantácie orgánov, sú deti. Sú aj deti. A ja by som sa chcela opýtať, aké miesto vo vašich aktivitách má prevencia. Pretože práve u detí je, aby sa deti nestali obeťou obchodovania, je práve prevencia. A aké konkrétne e, aktivity vy, či už vo Frontexe alebo v ILO robíte, aby sa tomuto obchodovaniu zabránilo. Ďakujem pekne. Grazie, l'ultimissimo intervento, l'onorevole Ayala Sender. Ďakujem pekne. Teraz pani Ayala Sender ako posledná rečnička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa za to, že som prišla neskôr, mala som schôdzu mimo Európskeho parlamentu, ale nechcela som prepasť túto významnú príležitosť. Chcela by som položiť otázku, či máme mm, nejaké čísla, nejaké porovnania, koľko v peniazoch predstavuje obchodovanie v porovnaní s inou e, kriminálnou činnosťou, napríklad kontraband, obchodovanie s drogami alebo so zbraňami. Existujú takéto porovnania? A taktiež sa hovorilo o niečom, čo odznieva čím ďalej, tým viac únosy ľudí cieľom získať výkupné. Ja by som ešte chcela povedať, že tak ako pri iných druhoch obchodovania, že keď sú zatknutí tí, ktorí sú za obchodovaním, tak existujú spôsoby, ako získať späť peniaze alebo zisky z takéto činnosti do štátnej pokladnice, ale pýtam sa, či takéto niečo existuje aj pri obchodovaní s ľuďmi vo všetkých členských krajinách. Je to automatické? Možno, že rádovo, keby ste to vedeli vyčísliť. Dali sa tieto prostriedky získať na prevenčné programy alebo na programy pomoci obetiam. Ďakujem pekne pani Ayala Sender. Predtým, ako opäť dostanú slovo naši hostia, pre, tak aby mohli odpovedať, dovolte, aby som sa ja poďakovala Europolu a riaditeľovi pánovi Wrightovi, ktorý v týchto dňoch nášmu výboru zaslal písomné hodnotenie hrozieb, ktoré predstavuje obchodovanie s ľuďmi. Minulý týždeň o tom informoval sekretariat ešte dve pripomienky. E, pani Matiu spomenula návštevu Kambodže, ale keď som ju počúvala, tak som mala pocit, že e, počujem opis nejakého dokumentárneho filmu o obchodovaní s ľuďmi v Kambodži. Mm. E, Vykoristovanie tých dievčatiek, ktoré majú maximálne 7 rokov. Poznám konkrétny prípad. V štyroch rokoch bolo dievčatko predané do verejného domu, potom sa jej podarilo uniknúť, eh, schovávalo sa v podzemí nejakého domu, s potkanmi vrážali jej klince do hlavy, pretože sa nechcela prostituovať, potom eh, sa pokúsila skryťu strýka a ten ju opäť e, predal. Takže toto devčatko bolo e, symbolom takýchto uh, žien, ktoré sa nechcú podriadiť takémuto nemilosrdnému vykoresťovaniu. Takže pani Matiu hovorila o tom, že väčšina tých mužov, ktorí cestujú do týchto krajín, sú Európania. Takže treba mať naozaj politickú odvahu a, a konať Takže chcem vedieť, čo si o tom myslíte. Potom to, čo povedala Aja, pani Ayala Sender. E, často média, tlač, keď sa zameriavajú na prácu nášho výboru, sa pýtajú hlavne na hospodársky význam. Čiže akú váhu má tento typ obchodovania bolo to už vyčíslené, alebo sa na tom pracuje. Takže najskôr pán, pán Van Hel na 5 minút. Ja dúfam, že sa mu podarí odpovedať na všetky otázky, ktoré tu odzneli. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Trasy z Nigérie sú dve. Jedna vzdušná, ak je dosť peňazí a ak ľudia majú na falošné dokumenty napríklad. Pašuje sa takto aj tovar a potom tí chudobnejší idú po zemi a po mori, čo je oveľa, oveľa dlhšie. A viete, že to vykorisťovanie často začína už počas tejto cesty. A tí, tí mm, prví mm, sú eh, namotaní na vyhliadku pracovnej e, príležitosti. Potom predsednička, ktorá, e, predsednička jednej lobby, ktorá teraz pracuje pre e, komisiu, je tou koordinátorkou, neviem presne, koľko ľudí pod ňou pracuje, myslím, že 6-7. E, neviem, možno, že sa to bude môcť eventuálne opraviť táto informácia. Ide o prácu na stratégiách a politikách a ide taktiež o lepšiu koordináciu jednotlivých zúčastnených aktérov. To je kľúčové. Ja som nehovoril o belgických e, pohraničiaroch, ale o 400 tisícoch v EÚ zhruba. Samozrejme, nie sú iba Belgičania rôznych národností. Ja neviem, vy ste opäť použili výraz belgicky. 400 tisíc hovorí rečník. What are you saying? I'm sorry, I don't four, understand. A four with five zeros. A four. Čiže 4 a za tým 5 nul. Čiže 400, 400 tisíc Áno, takže už po x krát odznieva číslo 400 tisíc. Áno, ja lutujem, že nemôžem eh, zverejniť všetky informácie, aby sa náhodou nedostali mm, do nesprávnych rúk, takže tú príručku vám nemôžeme poskytnúť. Eh, Čína to je trošku odlišný svet, je to však veľmi zaujímavé muž ťažko môže byť obeťou obchodovania, takže ide o ženy a deti. A tu sú tie čísla oveľa vyššie, napríklad únos bábetiek, ich predaj. To je obrovská priorita napríklad pre čínsku vládu. A taktiež veľký rozdiel medzi nimi a nami oni majú skoro 100% mieru e, usvedčenia. My sme niekde oveľa, oveľa nižšie. A čo by mala EÚ spraviť lepšie, alebo čo môžeme my spraviť? Je to otázka peňazí väčšinou naozaj ťažko sa e, zbierajú všetky ukazovatele. Hm, kolega hovorí že treba zozbierať viacero nul na to, aby ste mali všetky potrebné informácie, hlavne o obetiach. Teraz však už e, to, tá výpoveď obete nie je nevyhnutná, takže je to veľmi dobré, pretože tie obete sa často boja tých e, buď obchodníkov alebo policie, takže môžu tú výpoveď meniť. Je tu teda spolupráca s koordinátorom, s Europolom, ale tam sa tomu venujú maximálne dvaja ľudia, takže treba posilniť kapacity a spoločnosť to stojí veľa, teda ten boj proti obchodovaniu. A už 10 rokov zbierame údaje a ešte stále nemáme dostatočný zber, takže naozaj vidíme, mm, kam by mali ísť naše peniaze prioritne. Thank you very much. Uh, very important questions. Ďakujem. Uh, veľmi dôležité otázky. A máme tu boj s časom. My plne súhlasíme s kolegami z UNODC, ak osoba bola nútená, alebo ak e, jej bolo klamané, tak e, tá dobrovoľnosť samozrejme sa inak posudzuje. Vieme, že teda im bolo klamané a tak ďalej. Dobre, e, chceli by sme byť konkrétnejší, dezagre- mať teda rozdelené tie čísla podľa jednotlivých krajín. Zatiaľ tam máme agregáciu, ale pretože údaje ešte nemáme dostatočne podrobné, robuj- pracujeme s mnohými krajinami. páči sa nám a boli by sme radi, keby členské štáty EÚ mali nejakú národnú službu, na základe ktorej by sme mohli mať takéto rozdelené podrobné údaje. Máme na to nástroje, takže prosím, obráte sa na nás a my budeme veľmi radi s vami spolupracovať. Peniaze, ktoré e, vlastne sú ziskom z obchodovania. E, mali sme údaj z roku 2005, e, nemáme novšie, ktoré by som mohla odhadnúť. V roku 2005 to bolo 32 miliard dolárov ktoré vznikli ročne v globálnom e, kontexte e, z obchodovania s ľuďmi, ale podľa nás je toto príliš nízky odhad. E, Mohol by to byť stovky miliónov, takže zatiaľ ešte na tom pracujeme. Čo môže urobiť EÚ, čo môžeme urobiť my, tam bol celý rad otázok a pripomienok. V prvom rade si myslím, teda veľmi si cením ten e, dôraz na tú našu stranu. Treba začať pracovať s podnikmi, zapojiť do toho spotrebiteľov, snažiť sa robiť osvetu. Samozrejme je tu rozdiel medzi dopytom po sexuálnych službách a dopytom po pracovnej sile a nemám čas všetko to dopodrobne teraz prebrať, či by sme mali kriminalizovať dopyt a tak ďalej. Um, musíme veľmi obozretne posudzovať súčasné modely, čo funguje, čo nefunguje ale chcem povedať, že vidíme dôkazy e, úspešných požiadaviek, e, ak spolupracujeme s podnikmi, so zamestnaneckými organizáciami, ak teda postupujeme e, teda na základe nejakého dodávateľského reťazca. Čiže mohlo by to fungovať, ale zatiaľ, zatiaľ sme iba na začiatku a iba sa to učíme. Ale samozrejme, pokiaľ ide o pracovné vykoristovanie, je jasné, že nemôžete iba kriminalizovať všetkých, ktorí si kúpia nejaké lacné trička, to je samozrejme. Takže musíme nájsť nejaký iný prístup. Myslím, že mnoho by sme mohli urobiť na úrovni EÚ, aby sme túto tému zapracovali do iných oblastí politiky, aby sme tu mali lepšiu koordináciu. A ponúkam e, napríklad DGT, obchod, e, aby tu vzniklo takéto prepojenie je tu aj tá dimenzia tých tretich krajín vo vzťahu k mm, rozvojovej spolupráci DFCO. Ako môžeme lepšie zapracovať otázky nutenej práce do e, spolupráce bez toho, aby sme to obmedzili iba na nejaké mm, veľmi úzke koncepty obchodovania migrácie, tak ako to momentálne je, ale aby sme to otvorili e, takému širšiemu prístupu, e, ktorý by tiež zohľadnil propagovanie ľudských práv, rovnosti, e, rodovej rovnosti a tak ďalej. Aké nástroje potrebujeme? Na strane e, presadzovania práva máme nástroj elektronického vzdelania, najmä pre pracovných inšpektorov. To sme spustili začiatkom tohto roku. Mm, je to k dispozícii verejnosti, môžeme sa o tento nástroj podeliť. A už sme začali aj určité pilotné školenia s týmito pracovnými inšpektormi. V tejto oblasti naozaj je toho veľa, čo musíme urobiť. Máme príklady dobrej praxe z členských štátov, to sme tiež zvýraznili v tomto našom nástroji, čiže musíme mať veľmi zacielené inšpekcie, efektívne, e, kde dokážeme identifikovať e, páchateľov a potrebujeme teda inšpekcie v tých súkromných podnikoch. EÚ tiež podporila projekt spojenia odborových zväzov eh, a ďalších, aby teda podpora sa dostala migrantom a týmto komunitám. Tejto veci sa dá veľa urobiť. Pokiaľ ide o mm, pracovné, teda obchodovanie za účelom práce, nie sú tam dostatočné kontroly, alebo vôbec neexistujú. Preto vlastne nemáme alebo preto sú tie čísla identifikované také nízke. Obete nič nezískajú z toho, že sa identifikujú alebo prihlásia, e, jednoducho budú deportované, pretože sa nepovažujú za obete e, obchodovania, ktoré by spadali e, pod takúto podporu a týmto musím ukončiť svoje vystúpenie. Viem, že ešte je tu pár otázok, ale možno neskôr ich zodpoviem, ak sa, ak sa zadarí. Ďakujem pekne. Vyjadrili ste sa veľmi presne, dodržali, dodržali ste aj svoj rečnícky čas, takže vám ďakujem za vaše vystúpenie. Čo sa týka európskej perspektívy, a som si istá, že náš výbor e, zohľadní všetky tieto pripomienky. Ešte raz ďakujem pekne a určite sa ešte stretneme, pretože toto je iba, iba prvé kolo, prvé kolo výmeny názorov, námetov a určite budú nasledovať ďalšie. Prejdeme teda na ďalší klaster. To je tiež zaujímavá téma. Nelegálne obchodovanie s odpadom a ďalšie formy e, trestných činov v oblasti životného prostredia. To má veľmi vážne dopady, vieme to, a je to obrovský biznis, Napríklad v Taliansku sa obchodovanie s odpadom považ- označuje za zlato mafie. Je tu aj cezhraničný prvok a týmito aspektami sme sa aj zaoberali. Máme tu dvoch e, dôležitých rečníkov, ktorí nám predstavia e, svoje stanovisko. Najprv je tu Julian Newman z Londýna z EIA a potom Stefano Čafány z Legambiente z Talianska. To je veľmi dôležitá organizácia, ktorá od roku 1987 každoročne vypracovala správu o mafii. Je tu aj úzka spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní v Taliansku. Minulý týždeň som mala čest predstaviť túto správu. Bola som tam pozvaná ako rečníčka a myslím, že Opäť e, to budú námety, e, ktoré nám pomôžu v našej práci. Budeme pokračovať tak, ako sme začali. Každý rečník má 15 minút čas a všetci, všetci zatiaľ dodržali svoj čas, vyhradený rečnícky čas a chcela by som kolegov poprosiť, aby rešpektovali našich hostí a nehovorili potom, eh, nekladli svoje otázky dlhšie než dve minúty, lebo potrebujeme potom ešte aj čas. Eh, potrebujeme čas na zodpovedanie eh, týchto otázok. No a potom teda dostanú slovo koordinátori a ďalší kolegovia, každý teda tie dva minúty a začneme Julianom Newmanom z EIA. Nech sa páči. Um... Ďakujem. Dobré odpoludne. Ja som z mimovládnej organizácie EIA, skupina, ktorá je tablovaná v Londýne. Nepleste si to s eh, vládnou organizáciou v Londýne. Existujeme od roku 1984 a máme partnerstva na celom svete, teda úrady v Londýne, v Londýne, v Washingtone, čo robíme? Vyšetrujeme environmentálne trestné činy, e, robíme osvetu voči týmto trestným činom, takisto sa snažíme zefektívniť boj proti týmto trestným činom a snažíme sa aj lobovať v krajinách, kde dochádza k týmto trestným činom. O čom teda hovoríme v prípade environmentálnych zločinov? Je tu množstvo definícií. Najbežnejšia je v medzinárodnom prostredí. Máme teda 5 druhov. E, nelegálne obchodovanie s faunou a florou, potom je tam pašovanie látok, ktoré narušujú ozonovú vrstvu, e, nelegálne obchodovanie s nebezpečným odpadom, potom máme nelegálne e, obchodovanie, respektíve e, vyrubovanie a obchodovanie s kradnutým drevom a potom tu máme nelegálne a neregulované problémy s rybolovom. Prvé tri tam na to máme aj dohovory, napríklad e, CITES v prípade e, florifauny. Potom, e, pokiaľ ide o ozonové látky, tam je Kyoto protokol a potom je tam teda ten nebezpečný odpad, tam je rozhovorský dohovor. Takže obchodovanie s faunou týka sa to mnohých živočišných druhov, napríklad tigra, tam e, pytliaci teda za 20 tisíc dolarov predávajú jedného takéhoto v jeho východnej Ázii e, látky poškodzujúce ozonovú vrstvu. Keď sa svet rozhodol, že ich prestane používať tieto látky, tak vznikol e, trh s týmito chemikáliami v 90. rokoch. 20 všetkých skleníkových, respektíve všetkých týchto freónov e, bolo ilegálne obchodovaných. E, nelegálny výrub dreva, to je obrovský problém v Amazóne, v Konžskom e, údolí, v juhovýchodnej Ázii. Nie je to medzinárodne upravené. Každoročne je tam strata 15 miliónov, miliard dola, dolárov a sú tam len regionálne alebo nejaké národné iniciatívy. Aké to má dopady? Tie sú no, pri týchto trestných činoch častokrát podobné. Uh, Ehm, drevo alebo rybolov, to je krádež prírodných národných zdrojov a to má dopad na život e, spoločenstiev. Podkopáva to riadenie, podporuje to korupciu, keď hovoríme o pašovaní dreva, e, tam je v tom samozrejme množstvo korupcie, podplácajú sa vládni úradníci a tak ďalej, podkopáva sa právny štát. Tieto um, trestné činy zhoršujú klimatickú zmenu. zmenu napríklad 20 ehm, emisí skleníkových plynov um, vlastne zapričinuje vyrubovanie lesov a tieto freóny takisto spôsobujú ohrievanie klímy. Má to takisto dopad na ľudské zdravie, Ehm, znečistenie, ozonová vrstva sa stenčuje. to všetko dopad, má dopad na ľudí, na produktivitu a mnohé ďalšie veci. A keď hovoríme o nebezpečnom odpade, napríklad elektronickom odpade, tam sú toxické chemické látky a keď sa to uh, skladuje v uh, na rôznych krajinách, tak e, je tam rozpad týchto e, látok a prenikajú ako e, jedy do podzemnej, podzemných vod a tak ďalej a tak ďalej. Ohrozená je samozrejme biodiverzita, ekosystémy na celom svete. A nelegálny obchod podkopáva legálny, napríklad v prípade toho dreva. ceny na čiernom trhu sú samozrejme úplne iné. Všeobecné charakteristiky. Tieto o, trestné činy sa často vnímajú, ako keby tam nebola žiadna obeď. E, má to veľmi nízku prioritu, na rozdiel napríklad od obchodovania s ľuďmi a s drogami, e, ale napriek tomu je to obrovské množstvo obetí. Ak sa stenčuje ozonová vrstva, má to dopad na nás všetkých, takisto ako aj zmena klímy. Vníma sa to ako e, niečo, čo má len nízku prioritu, lebo sa to vníma, ako keby tam neboli obete ale v poslednom čase dochádza aj k väčšiemu e, fyzickému násilu. dokonca k zabitiu takýchto e, aktivistov v Kambodži alebo v, v tomto regióne už došlo k takýmto prípadom. E, títo pachatelia mm, sa vystavujú len nízkemu riziku, že budú odhalení a chytení, takže mm, je tam aj vysok, možnosť vysokých ziskov. A skutočne e, mm, túto vyžaduje sa cezhraničný organizovaný zločin, pretože aby sa tie e, tovary alebo teda tento kontraband dostal z jedného miesta na druhé, tak to je e, naozaj vyžaduje obrovskú medzinárodnú sieť. Aby sme mali predstavu o hodnotách alebo nejakých e, cifrách. Ja sa spolieham len na štatistiky od iných, nie sú to nejaké z mojej vlastnej hlavy. V prípade fauny je to približne 7 <clears throat> miliard ročne v zisku, nelegálne výruby 15 eh, miliard dolárov ročne, nebezpečné odpady 12 miliard ročne, nelegálny rybolov okolo 4 miliardy ročne a e, feóny e, okolo 300 miliónov dolárov ročne. Čiže to sú všetko zisky, ktoré majú trest, e, par, zločinecké skupiny z, takéhoto, z takejto trestnej činnosti. Niekoľko prípadov takejto trestnej činnosti s nízkym rizikom odhalenia. Napríklad pred pár rokmi sme objavili kontajner na ceste do Singapuru, kde sme si mysleli, že je slonovina, zastavili sme to a našli sme tam 6 tón slonoviny, čo je asi 100 mŕtvych e, e, slonov a e, pokuta bola 2000 dolárov a možno 15 krát predtým už takýto prípad sa vyskytol. Cezhraničný zločin, toto je cezhraničné pašovanie dreva, ktoré sa nazýva merbau, pášuje sa z Papuji z Indonézie do Číny a teda maximálne hodnoty sa dosahovali okolo 300 tisíc kubických metrov e, mesačne, e, teda takéhoto nelegálne vyrúbaného dreva išlo ročne do Číny. Mm, bola tam aj vojenská ochrana v Papue v Džakarte. E, tieto gengy, ktoré robili výrub, boli z Malajzie. Lode čartrovali sprosedkovateľia v Singapúre. Takisto boli nejakí maklery v Hongkongu, v Šanghaji, ktorí kupovali tento produkt a ten produkt sa v konečnom dôsledku dostal na trhy EU a USA. Takže naozaj je to nadnárodný zločin. A na záver ešte pár príkladov, eh, aby sme si pozreli, ako to vyzerá dnes v Európe dovozy e, do EÚ sú približne v hodnote 3 miliardy eur e, ročne nelegálneho, teda nelegálne vyrúbaného dreva, to je 16 celkového obchodu. My máme e, teda tzv. Forest Law Enforcement, Eh, čo nám mm, ako nás veľmi pomáha v našom boji proti takejto trestnej činnosti. Ďalší aspekt je eh, nové nariadenie o rezive, ktoré vstúpi do platnosti v apríli 2013 a poprvýkrát bude toto kriminalizovaná, eh, kriminalizovaný import nelegálneho reziva do Európy. K tomuto sa neskôr ešte vrátim. Je to teda dobrá politika, ale pri environmentálnej trestnej činnosti stále vidíme, že na papieri a v dohodách sú pekné slova a realizácia obyčajne zaostáva. Elektronický odpad. To je tiež nebezpečný odpad. Je to najrychlejšie rastúca forma odpadu na svete, pretože sa stávame závislými na našich hračkách, ktoré neustále meníme a teda mm, vzniká z toho množstvo odpadu, počítače a tak ďalej. V EÚ vznikne približne 8 miliónov tón takéhoto odpadu ročne a 75 z tohto odpadu sa jednoducho stratí. Sú na to jasné pravidlá, smernice a, a mm, legislatíva, ktorá upravuje, čo sa dá, čo sa nedá. Ehm, vlastne exportovať mimo krajín OECD a napriek tomu k tomu dochádza vo veľkej miere. E, exporty idú do západnej Afriky, do Ázie za veľmi nebezpečných podmienok, spôsobuje to tam e, miestne znečistenie životného prostredia, toxickú zem v mnohých oblastiach, napríklad v Číne. A EU e reagovala sieťou Impel, to sú odborníci, ktorí sa zaoberajú od, toxickým odpadom, ktorí majú lepšie komunikovať, zielať svoje e, in, uh, poznatky a skúsenosti, no a potom je tu tá nová smernica, ktorá bola prijatá v tomto roku a posilnila teda legislatívu. Toto je príklad uh, našej práce z minulého roku, aká bola úloha Spojeného kráľovstva. Uh, my sme zobrali nejaké staré televízne obrazovky a monitory, aby už boli nefunkčné Dali sme tam také sledovacie zariadenie dovnútra, ktoré vysiela určitý signál, dali sme to teda do toho odpadového toku a jednoducho sme sa pozerali, kam, kam sa to až dostane. A tento jeden nám vyslal signál z Gany. To je televízor z Londýna, ktorý v živote nemal opustiť Úniu a dostal sa až do Ghany do akry a čo sa tam stane, takto sa to likviduje ten odpad. To je nesmierne nebezpečné pre životné prostredie aj pre ľudí. No a čo sa týka ďalšieho eh, príkladu v Európe, freóny, eh, látky poškodzujúce ozonovú vrstvu, je to veľmi nebezpečné. V roku 1997 bol taký typický prípad, eh, nemecký podnik Typhoon importoval asi 80 kontajnerov nelegálne z Číny a poslal ich po celej Európe. Bol to veľký prípad a príklad problémov pri cezhraničnej spolupráce, e, problémov, príklad problémov pri e, cezhraničnej spolupráci, e, Čiže prokurátor z Nemecka žiadal nejakú spoluprácu, ale tedy to ešte tak nefungovalo, čiže mm, bolo stíhané, bol stíhaný tento podnik iba v Nemecku, nie za všetky teda ostatné aspekty v celej Európe. Máme od roku 2010 zákaz, dovoz a predaj týchto látok. E, Napriek tomu je ešte po nich dopyt v Európe, ale až na jeden prípad nebolo e, ich nejak inak o, veľa odhalených, čo ma dosť prekvapuje. Um, v Amerike za podobných e, podmienok zhábali stovky uh, takýchto takýchto uh, kontajnerov a ešte stále sú tu snahy predávať tieto látky do Európy. Uh, v, napríklad minulý rok na fínsko-ruskej hranici bol zastavený kontajner v, v smotnosti nejakých 20 tón. No a toto sú ľudia, ktorí vlastne pašujú freony z Čeny do Ruska a sprostredkovateľ bol e, teda britský podnik, aktívny od polovice 90. rokov. Čiže ak sa týmito e, činnosťami nikto nezaoberá, nebojuje proti ním, tak ľudia v nich naďalej pokračujú. No a aké sú výzvy? Tu som sa pokúsil e, načrtnúť ich rozsah globálneho obchodu. Je to veľmi vážna, e, vážna vec. Jednoducho rozsah globálneho obchodu, tlak na colné orgány, aby rýchlo posúvali tovary, možno preveria 5% tých kontajnerov a to je tá najlepšia situácia. V reáli je to možno tak 1-2%. No, druhej strane je tu nedostatok politickej vôly vážne sa zaberať touto trestnou činnosťou. Potom sú tu prekážky v efektívnej cezhraničnej spolupráce alebo spolupráce medzi agentúrami. Ešte stále sú problémy s jurisdikciou, takže e, pre páchateľov je veľmi ľahké presovať e, takéto zásielky. Jednoducho si mm, podaním ruky toto odovzdávajú a e, z pohľadu prokuratúry až to také jednoduché nie je. Čiže funguje, nefunguje možno ani nejaké odstrašovanie a chýba nejaké skutočné e, presadzovanie práva e, odviejúce sa od spravodajských informácií. Napríklad e, agentúra pre životné prostredie v Británii je v tlači dosť negatívne prezentovaná, že teda nezvládla ten elektronický odpad, ktorý sa dostal až do Nigérie či do Gany a oni začínajú teda uplatňovať také techniky ako pri iných Eh, trestných činoch, eh, sledovanie zásielky a tak ďalej. A teda podarilo sa im toho viac odhaliť. Takže je tu niekoľko dobrých príkladov. V Európe sú, existujú aj špeciálne týmy, napríklad v Holandsku, ktoré teda spolupracujú na environmentálnych zločinoch, na vyšetrovaní týchto zločinov. Potom je tu eh, medzi, teda regionálna sieť Impel, um, niečo funguje z juhovýchodnej Ázie a postupne sa to začína brať trošku vážnejšie. Um, viac sa koordinujú operácie, napríklad tu bola operácia Demeter ohľadne nebezpečného odpadu, teda trvalo to nejaký čas, e, colné orgány hľadali zásielky odpadu, bola tam veľmi dobrá spolupráca s colnými orgánmi v Rotterdame, takisto Interpol, má svoj program a takisto majú ten e-commerce, na základe ktorého si môžu zdieľať informácie medzi jednotlivými krajinami. Čiže pomaly rastie povedomie. A ešte jeden príklad, prečo si myslím, že environmentálne trestné činy sú také významné a prečo by to mal brať do váhy tento výbor. Existuje na svete miesto Monkai, je to na hranici Číny a Vietnamu, v Číne je najbližšie mesto Guangxi a tam je E, vlastne to také veľké, ako by sa dalo povedať, prekladisko zločinnosti. 65% ľudí, ktorí sú pašovaní z Vietnamu, prechádzajú napríklad práve cez e, toto miesto. Grazie, ďakujeme pekne. A teraz na 15 dostáva slovo pán Čafany, podpredseda Legambiente. Spadlo 15 minút. Grazie Presidente, grazie dell'invito a tutta la Commissione. Ehm, eh, con questo... Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma pozvali k vám do výboru. Ja by som vám teraz rád opísal, aké skúsenosti má moja organizácia Legambiente. Chcem vám povedať teda, aké aktivity vyvíjame v Taliansku v oblasti ekomafie alebo boja proti ekomafii v našej krajine. V roku 1994 Legambiente eh, zriadilo observatórium, ktoré má sídlo v Ríme. Máme tam ale aj eh, tisíc eh, nejakých lokálnych pobočiek, sú tam rôzni poradcovia, právnici, ktorí pôsobia lokálne. V tom 94. sme zverejnili našu prvú správu o ekomafii a v 97. potom o tri roky sme z toho urobili takú výročnú tradíciu. Legambiente úzko spolupracuje pri príprave tejto správy s orgánmi činnými v trestnom konaní. Pracujeme so štátnou prokuratúrou, so sudcami, s Národnou kanceláriou boja proti mafii. V talianskom parlamente totiž v 95. bol zriadený osobitný výbor, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním prípadov súvisiacich s ilegálnou likvidáciou odpadu. A úzko spolupracujeme aj s colnou agentúrou. To je samozrejme imariadne dôležité, pokiaľ ide o kontroly, hlavne v, v prístavoch. Máme pracovnú skupinu, do ktorej sa zapájajú aj občania, teda občiansk- občianská spoločnosť, No a rád by som teraz e, povedal niekoľko o tejto našej spolupráci. V 94. sme teda pripravili tú prvú správu, 5 rokov na to, v 2009. už e, tento pojem bol e, aj v slovníku Cingarelli, teda ide o pojem ekomafia a ďalší pojem, ktorý pochádza z našej dielne, to je výraz ekomostro. Sú to Um, ilegálne stavby, uh, ktoré narúšajú životné prostredie. Naša práca, máme teda viacero publikácií, správa 2012 bola zverejnená prednedávnom. Pani predsednička Alfano bola pri tomto zverejnení. Boli tam aj zástupcovia toho výboru pre ilegálne obchodovanie a likvidáciu odpadov. Vidíte tu také zhrnutie čísel 33 tisíc, viac 3 tisíc e, zločinov v oblasti životného prostredia, tak k ním došlo takmer 3,8 takýchto zločinov za hodinu, 305 osôb bolo zatknutých, bolo podaných 27 tisíc šťažností. E, Ehm, došlo k konfiškácii eh, vo viac než 8700 prípadoch. Toto celé spôsobuje asi 300 mm, mafiánskych klanov. A objem toho obchodu sa odhaduje vo výške viac než 16 miliard eur. Dôležité pritom je to, že v minulom roku takmer 48 environmentálnych trestných činov prebehlo vo štyroch talianských regiónov, ktoré sú tradične spojené s mafiou a s jej činnosťou. Tu vidíte to rozdelenie tejto trestnej činnosti. V našej správe to presne uvádzame. Ilegálne skladovanie odpadu, potom e, požiare, zvieratá, kultúrne a archeologické statky a obchodovanie s nimi, a nelegálne stavby a tak ďalej. V roku 2011, pokiaľ ide o ilegálne stavby, tam e, vzniklo viac než 6600 ilegálnych stavieb. Toto je sektor, ktorý priniesol ekomafii zisky vo výške 1,8 miliardy eur ročne. Orgány um, či v trestnom konaní teda konštatovali uh, tieto skutočnosti. Vidíte tu zo pár príkladov. pico Sela, v Palerme na Sicílii, ilegálne stavby ďalej Alimuri, taká konštrukcia, ktorá už 25 rokov stojí v kampánii v krásnej prírode. Ďalšia ilegálna stavba, naozaj paradoxný prípad, priamo na pláži. More v zásade už zasahuje až k tejto stavbe. Toto máme Apuliu, Tore Mileto, tam je Národný park. Je to veľmi podstatná časť eh, pobrežia, ktorého sa to, ktoré sa to týka. Toto sú ľuďmi spôsobené lesné požiare, viac než 60 tisíc hektárov, veľký nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Ďalej obchod e, s historickými a umeleckými predmetmi. 14 tisíc e, zločinov v oblasti potravinového reťazca. Aj tu všade sa vyskytujú a pôsobia ilegálne bandy Teraz sa pozrime na oblasť odpadu roky 1997 2006. Tu vidíte tie množstva, ktorých sa to týka. Hlavne ide o priemyselné odpady a potom osobitný odpad, teda legálne a ilegálne, likvidácia. No a potom rozdiel medzi týmito dvomi Teda tam vidíte, čo všetko sa likvidovalo nelegálnou cestou. A vidíte, že každoročne vznikajú také nové kopy osobitného odpadu. V roku 2006 napríklad sme dosiahli rekord, mali sme v prípade nebezpečného odpadu 31 miliónov tón. Ten sa, ten odpad sa akoby stratil, niekde, niekde je evidovaný. Odpovedá to zhruba rozlohe 30 tisíc metrov štvorcových, teda keby tam e, bol kopec vo výške 3100 metrov, to zodpovedá zhruba výške a rozlohe etny. A to iba za jeden jediný rok v roku 2011 Tam sa teda venujeme tomuto ilegálnemu odpadu, s ktorým obchoduje ekomafia. A my sme využívali iba podložené informácie, podložené údaje. No a podľa vyšetrovaní v roku 2011 2,4 miliónov tón takéhoto odpadu ako by zmizlo, skrátka niekde sa neeviduje. Takže keď si predstavíme toto množstvo 2,4 milióna tón, teraz to celé bolo prepravené nákladnými vozidlami, tak to predstavuje 96 030 takýchto nákladných vozidiel a je to skrátka eh, taký dlhý reťazec eh, kamionov od juhu až na samotný sever Talianska. Na no kde teda končí tento odpad? Toto je Kampánia, provincia Caserta. Tam teda vidíte takúto skladku. Nelegálne skladovanie odpadu. Toto je ďalší príklad takéto ilegálnej skládky. Apulia, Troja. Znova ide o priemyselný odpad, hlavne zo severu Talianska. A teraz sme v Miláne, v Lombardsku, v severnom Taliansku. A tá spodná fotografia to je Lazio. Tam vidíte tie veľké vrecia s priemyselným odpadom zo severu. Kalábria, Krotone, znova skládky priemyselného odpadu z 90. rokov, z 60. rokov e, zo štátnych podnikov. Toto je legálne spracovanie odpadu. To je skladovanie na posvárských plochách, teraz Viterbolácio, ďalej Kampánia, znova v kaserte nelegálna skladka odpadu pochádzajúceho zo severu Talianska. Viete si predstaviť eh, teda to množstvo nákladných vozidel, ktoré by bolo potrebné na prevezenie tohto odpadu. V roku 2001 sa ilegálne skladky považujú za trestný čin, čiže je tu možnosť e, osoby zatknúť, zároveň vydávať medzinárodné rozkazy na zatknutie. Dovtedy to nebolo možné pretože do to neplatilo ako trestný čin, takže vďaka tomu novému zákonu teraz obchodovanie s ilegálnym odpadom sa považuje za závažný trestný čin. V roku 2002 sa tento nástroj využíva, mali sme asi 200 vyšetrovaní, viac než 1200 osôb bolo zatknutých. 66 podnikov sa to týkalo, 23 z týchto 99 vyšetrovaní sa týkalo zahraničných e, skupín. V roku 2011 došlo zo strany colných orgánov vďaka spolupráce s nimi došlo k tomu, že sa zistilo, že sa dotýka aj Afriky, že sa veľmi často využívajú južné trasy, ďalej Ázia, Čína. Tá zohráva dôležitý, dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ilegálny vývoz odpadu. Tuto vidíte tie konfiškácie v Taliansku 48 to sú kovy, 38% e, to sú plasty, to sú tie dve najväčšie druhy odpadu, s ktorými sa obchoduje. Už som teda spomínal Čínu, že táto je väčšinou destináciou pri ilegálnom exporte odpadu. Ďalej tu máme Hongkong, Izrael, Rusko, je to taký trojuholník medzi Ruskom, Talianskom, Hongkongom a Izraelom, a ešte aj Holandsko tam zohráva svoju úlohu. No už sa blížim k záveru svojej prezentácie, čo teda vyplýva z našich analýz, z analýz našej organizácie. Dôležité je samozrejme mať náležitú úpravu, takú úpravu, ktorá umožňuje zasiahnuť v prípade ilegálnej likvidácie odpadu, v prípade environmentálnych trestných činov. Máme smernicu Európskej únie, V Taliansku to však nebolo prijaté s nejakým veľkým entuziasmom. aj pokiaľ ide napríklad o tresty, ktoré sa uplatňujú v prípade takýchto zločinov. Agentúry alebo príslušné orgány musia sprísniť kontroly, mám na mysli hlavne colné orgány, taktiež e, Europol a jeho úloha je mimoriadne dôležitá. Myslíme si, že je dôležité systémové zakročenie proti takémuto ilegálnemu obchodovaniu s odpadom. Je potrebné mať prístup ku všetkým informáciám, je dôležité mať aktuálne informácie, aby sme mali celostný obraz, je dôležité zapojiť všetkých aktérov, všetky vládne agentúry, lebo len takto sa dostaneme k informáciám, ktoré keď budeme spoločne využívať, tak budeme mať celkový obraz o situácii a politika bude potom môcť náležite reagovať vo forme legislatívy, vo forme sankcií, aby sme skoncovali s týmto fenoménom. A aby tie vyšetrovania mohli prebiehať efektívnejšie. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda agentúry Legambiente. A teraz dáva slovo pani Jakolina, máte dve minúty. Ďakujem pekne, ja si naozaj veľmi cením tieto dve prezentácie. Ak dovolíte, prístup okamžite k otázkam. A najskôr pán Newman. E, tie environmentálne zločiny, vy ste hovorili o piatich prípadoch, napríklad aj nezákonný rybolov. Tu som, ak ma ešte nevidíte. Bolo by možno dobré trošku rozvinúť tento prípad, pretože v posledných mesiacoch sa to naozaj veľmi intenzívne dotýka Stredomoria. Hlavne Čína narúša činnosť na mori v tejto oblasti. A teraz pán Čafány, na vás mám inú otázku. Ekomafia, ekomonštra, tie škody páchané na nejakom území naozaj sú viditeľnými jazvami a vy ste hovorili predovšetkým o cezhraničných trestných činoch o tranzite, o prevážaní takýchto predmetov environmentálnych zločinov z jedného miesta na druhé aj cez hranice, takže sa to týka viacerých členských krajín. Ale chcem sa pýtať hlavne na tie nezákonné stavby. To sa týka mm, hlavne mm, mafie, ktorá pôsobí v potravinársko-spracovateľskom odvetvi. Čo si myslíte o integrovanom postupe EÚ? Hovorili ste o smernici, ktorá by mm, mala byť lepšie pretavená do národnej legislatívy, ale tá priepasť sa prehlbuje a s ňou aj tie problémy. Čo si myslíte o istej aproximácii prispôsobení jednotlivých e, legislatívnych aktov na oblasti. Teraz pán Newton Dunn. Áno, dlhý je dlhý. Chcem sa poďakovať pánu Newmanovi, bolo to veľmi uh, zaujímavé. Vy ste nepovedali, kto vás financuje mimovládna organizácia, takže iba takúto všeobecnú informáciu by som chcel. Ja som bol spravodajca v tejto oblasti pred pár rokmi. Ja sa pýtam, a, ako sa tieto látky presúvajú e, prostrednícom aerosolov. A potom v Číne e, to miesto Munkaj, mohli by ste nám presne povedať, ako sa to píše, zaujímalo ma to. A taktiež sa pýtam, či ste za FPA v Európe, pretože by to možno, že bolo viac ako iba potriasanie si rúk. Väčšinou agentúry mm, znamenajú dosť veľkú administratívnu záťaž, teda aspoň takú máme skúsenosť v EÚ. A kole, e, pán Čafány, ďakujem za to, čo ste nám povedali, mňa zarazilo nasledovné. Podľa tých čísel, ktoré ste uviedli, 92 e, takýchto environmentálnych, environmentálnych zločinov každý deň minulý e, rok, ale iba 300 zatknutí. <coughs> Takže možno, že je naozaj dobré byť e, kriminálnikom v Taliansku. Skoro vôbec vás nemôžu zatknúť. A to, že teraz zintenzívňujete boj proti ním, e, nevyvoláva to väčšiu aktivitu aj na strane tých gengov. A ten odpad, ktorý ide do Číny, čo s tým robia Číne? Recyklujú to, ako napríklad v Afrike, teda podľa toho, čo sa hovorí, alebo e, sú platení za to, aby to zakopali do zeme? Ďakujem pekne teraz za EPP na dve minúty pani Matiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Newman, vy ste hovorili o environmentálnych zločinoch. Bola to veľmi zaujímavá prezentácia. Hovorili ste hlavne o tých chránených druhoch. Naozaj je dramatické, keď napríklad slony uh, sú uh, obeťami pytliakov. Aspoň vieme, prečo tieto zvieratá potom E, ostanú na mieste, teda bez tých klov, ktoré sa predávajú v Ázii, hlavne v Číne, majú tzv. Afrodizia, e, je to tzv. afrodiziakum, prírodná Viagra. V niektorých krajinách e, je ešte celkom veľa slonov, ale v iných už naozaj sú na pokraji vyhnutia. Mňa teda mm, prekvapuje, keď e, vidíme, kam sa tie kly e, vyvážajú, prečo sa nám nedarí mm, zakročiť proti tomuto hanebnému pytliactvu. Mohlo, že by ste nám o tom mohli povedať viac. Možno, že by sme mali už e, vedieť, čo proti tomu. Potom, pán Čafány, vy ste ukázali otrasné fotky. Ja Dúfam, že to neopustí túto miestnosť, pretože to naozaj nevrhá dobré svetlo na vašu krajinu a tí, ktorí tu sú prítomní, už majú letenku, aby strávili dovolenku vo vašej krajine a nezmenia názor. Povedzte nám nasledovné. Áno, je tu environmentálny e, zločin, e, tie divoké skladky nie sú problémom iba talianska, verte mi, ale je tu mm, vôľa spraviť z tohto naozaj trestný čin, ak sa poškodí životné prostredie, ale naozaj je tu snaha aj odstraňovať následky, ale ako je to s využitím eventuálnych európskych prostriedkov? Ako to konkrétne vyzerá u vás v Taliansku? Viete, koľko sa na to vynaklada prostriedkov? Ďakujem pekne teraz na dve minúty. Za GUE pán Zondergaard. Eh, tak eh, eh, Ďakujem pekne za obidve zaujímavé prezentácie. Jedna otázka na pána Newmana. Vy ste uviedli príklad televízora a, a prípad obchodovania medzi Spojeným kráľovstvom a Afrikou. Ja by som chcel vedieť, čo presne sa deje medzi dodaním v Spojenom kráľovstve a teda odchodom zo Spojeného kráľovstva a príchodom do Afriky. Kto má záujem na takomto obchode, kto z toho má zisk? Niektorí v Afrike by chceli využiť možno, že súčasti alebo súčiastky tohto televízora, ale naozaj ten rozsah mi nie je jasný. Môžete vysvetliť, ako presne to vyzerá v prípade takto výrobku medzi Spojeným kráľovstvom a Afrikou. Ďakujem pekne teraz na dve minúty. Pani Borcelino. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať spravodajcom, pardon, rečníkom za tieto dve prezentácie. Dve pripomienky, ak dovolíte. Do obeda sme počuli pani Angelu May, ktorá hovorila o mm, cestách, e, ktoré sa používajú na pašovanie drog. Ja sa pýtam, či sú takéto trasy známe aj v prípade odpadu pretože to, čo povedal pán Čafany, je pravdivé. To, čo sa deje v Taliansku, to je naozaj tragédia, je to veľmi negatívne, ale je taktiež pravda, že v Taliansku mm, napríklad v hornatých oblastiach e, neviem, no kam sa zváža odpad určite sú tam aj skladky, ale to je ne, v nepomere s tým, s čím sa, s tými objemami, s ktorými sa obchoduje. Taliansko má teraz dôležitý krok za sebou, teda to, že e, z takéhoto obchodovania a prevážania nezákonného odpadu spravili trestný čin. Existujú ďalšie spôsoby, ako sankcionovať takéto postupy. To, čo sa spravilo v Taliansku, zo strany Gambiente. Pýtam sa, či by sa to mohlo zopakovať na iných miestach Európy, pretože inak to nebude stačiť. Vieme, kam možno, že idú, ide ten odpad, ale nevieme potom, čo sa s ním deje. Teraz pani Ayala Sender. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať eh, rečníkom za zaujímavé informácie. Jedna otázka pri týchto tokoch. Zdá sa, že sa to týka rôznych európskych krajín, potom aj Číny a Ruska. Taliansko je však akousi centrálou Máte vy ten istý pocit v Taliansku? A tento odpad e, najčastejšie odhalia existenciu colníci, hlavne v prístavoch. No a nezákonný rybolov, okrem toho, čo povedal pán Jakolíno, e, ja by som sa chcel opýtať, či tie čínske lode Vieme, kde, kam plávajú, kde sa nakladá ten odpad? Na juhu Stredomoria? Alebo v talianských prístavoch? Rád by som to vedela. A potom jeden fenomán, ktorý poznáme aj v Španielsku, nezákonné stavby. Čo sa však stane, keď sa takáto nezákonná stavba odhalí? E, po odsudení musí byť zbúraná. Vieme, že sa to sem tam deje. Naozaj by som rada vedela viac. A potom právne, e, e, za, teda ako pôsobia verejné orgány, ako sa snažia zakročiť. A potom taktiež tie informácie, ktoré môžu poskytnúť Eh, občania. Je to zorganizovaný systém? Sú potom chránení takíto občania? Ďakujem teraz. Pani Jotová ako posledná. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať obidvom rečníkom za zaujímavé informácie, ktoré nám poskytli. Moja prvá otázka sa týka ich oboch, aký štatút majú ich organizácie, ak som to správne pochopil, ide o občiansko právne organizácie a preto by som chcel vedieť, aké kontakty majú s oficiálnymi úradmi, s legislatívnou, exekutívnou zložkou v jednotlivých krajinách, pretože pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, tak e, často problém je v prístupe k informáciám. A potom otázka na pána Šefányho. Počuli sme niekoľko zaujímavých faktoch, napríklad kam sa vyváža nezákonne odpad medzinárodné reťazce mafia, ktorá získava z toho obrovské peniaze. Spomenuli ste dokonca moju krajinu, Bulharsko, ako e, sa snažíte zakročiť proti tomuto typu obchodovania. Sú vaše snahy úspešné? Pýtam sa, či je nejaká európska legislatíva, z ktorej by ste mohli eventuálne vychádzať. Máte istú spätnú väzbu aj z dotknutých, od vlád dotknutých krajín. Ďakujem pekne, pani Jotova. Predtým, ako dostanú opäť slovo rečníci, dovolte, aby som aj ja položila niekoľko otázok alebo vyjadrila niekoľko komentárov Eh, zastupca Lek Ambiente ukázal zlomok reality. Myslím, že existuje ešte veľa horšie, údernejšie obrázky. Spomeňme si, čo sa deje v údolí chrámov. To sú nenávratné škody, ktoré sa tam páchajú. Videli sme eh, horu alebo vrch pri Palerme, kde sa vybudovali vily, ktoré si postavil tzv. pápež eh, mafie Michele Gregorio. Čiže environmentálny zločin má naozaj medzinárodný rozmer. Správa o medzinárodnom zločine, ktorú sme jednomyselne skoro schválili minulý október, Nož nám to umožnilo šíriť osvedčené postupy v rámci boja proti environmentálnemu zločinu. Množia sa národné a celoeurópske vyšetrovania, čo je pozitívne a myslím, že by sme sa tomu mali trošku viac venovať e, my ako výbor. A Taliansko je stíhané za nedodržiavanie smernice o odpade a taktiež za to, že neúplne uplatňuje smernicu Seveso. No tak ako povedala pani Borsellino, ja sa taktiež pýtam, kde mizne tento odpad. Ja som sa minulý týždeň stretol s bosom Kamori Franceskom Bidonettim eh, v väzení a vďaka odpadu sa jeho klan neuveriteľne nabalil. A ja by som chcel vedieť, ako sa dá vysvetliť táto schopnosť Kamory eh, dostať sa k takýmto výhodným obchodom. On tvrdí, že za všetko vďačí korupcii. On hovorí, že pre nich odpad rovná sa zlato, doslova. A on mi povedal, že zamyslite sa nad tým, ako to vlastne Kamora dokázala jednoducho vďaka korupcii a vďaka skorumpovaným inštitúciám. Takže to je odpoveď, ktorá mňa necháva bez slov. Ale teraz dostane slovo pán Čafány, aby na a otázky odpovedal. Ďakujem za otázky. Nezákony rybolov. My žiaľ nemáme e, lode, takže sme sa zamerali na tých 5 oblastí, ale môžem vám dať kontakt na ľudí, ktorí sa tomu možno venujú, teda tomu, čo vás zaujíma. E, otázka e, financovania. My sme charitatívnou organizáciou, získame Získavame aj granty od súkromných eh, eh, aktérov, ale niekedy aj zo strany vlád a možno, že aj od EÚ. Ako fungujeme vo vzťahu s úradmi? My sa snažíme vymeniať si informácie. Nejde nám o to žalovať pred súdom, ale ak sa stretneme o s jasným prípadom trestného činu, tak na to upozorníme úrady, hm, napríklad Interpol a takéto ekvivalentné inštitúcie v ostatných častiach sveta, ktorí sa potom môžu týmto prípadom venovať. MONKAI, M-O-N-G-C-I-A, tak sa to píše v severe, na severe Vietnamu, Chi. Je o tom článok vo Financial Times, môžem vám ho zaslať, ak máte záujem. Potom otázka eh, tých klov. Eh, väčšinou sa to používa na dekoratívne účely, nie tak ako afrodiziakum. Bola iste snaha na medzinárodnej úrovni zákonne predávať kli e, smerom do Číny a Japonska, ale to podporilo trh a minulý trh bol najhorším lokom od 80. rokov, čo sa týka zhabania nezákonných klov. Niektoré gangy sú veľmi dobre zorganizované, predstavujú obrovskú hrozbu, napríklad v eh, Mozambiku, eh, kde na severe dokonca eh, boli v maskáčoch, mali pomoc helikopter, takže predstavovali dokonca veľkú hrozbu aj pre miestne obyvateľstvo. Je to e, problém pre e, mnohé krajiny Afriky, pretože ohrozuje to životy a potom taktiež e, to zhoršuje korupciu. A dúfame, že EÚ zabrania, aby sa ďalej predávalo alebo obchodovalo so, so slonovinou. Elektronický odpad máme správu na našej webovej stránke, nedostatky systému Problém je subdodávateľstvo alebo zadávanie e, zakázok subdodávateľom. Takže tá kontrola je veľmi oslabená. Pretože ak môžete exportovať, tak sa môžete vyhnúť tým nákladom spojeným s recykláciou a dokonca vám zaplatí tá druhá strana za niektoré komponenty, takže ste dvojnásobne ziskoví. O tom sme hovorili v tej správe, ktorú som uviedol a ja myslím, že to je tak aj všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Teraz pán Čafány. Ďakujem pekne k tomu, čo povedal pán Jakolino, čo môže spraviť Európa na to, aby znížila rozsah eh, tohto, týchto fenoménov. No jednoducho niektoré krajiny sa v smernici neuvádzajú a to je, alebo e, v smernici napríklad Taliansko vo vzťahu s tými nezákonnými stavbami nie je to dostatočne upresnené, alebo nezákonná ťažba. Je to prípad, ktorý sa týka špecifických niektorých krajín. No, vo veľkej miere Talianska, žiaľ, obzvlášť v niektorých oblastiach a taktiež e, zlá definícia niektorých týchto trestných činov v spomínanej smernici. Čo môže spraviť e, Európa? Môže sa pozrieť, ako pretavili členské krajiny smernicu do národnej legislatívy. Musím však priznať, že v prípade Talianska to bolo dosť zle transponované. E, ten počet zatknutí 300, napriek tomu, že je 95 trestných e, činov denne, je to kvôli tomu, že všetky trestné činy sú považované za e, menej závažné v Taliansku. Takže e, iba v takých závažnejších prípadoch sú zatknutí aktéry. Ale žiaľ, nemôžeme rovnako zakročiť proti tým, ktorí stavajú nezákonne alebo nezákonne využívajú nejakú e, báňu alebo kameňalom, e, pretože to sú práve prípady tých menej závažných trestných činov. V Taliansku tie obrázky, ktoré som ukázal, sú znepokojujúce. Taliansko je krásna krajina, ale väčšinou sa to obmedzuje na menšie obce, takže pre, Európu, pre, tu, pre, pre cestovný ruch to nie je až také problematické. Potom otázka prostriedkov použitých na odstránenie znečistenia na no, prípade priemyselného znečistenia, ako to, čo som vám ukazoval, tak tu dochádza k istému meškaniu a využívanie európskych peňazí svedčí o tom, že tie prostriedky nečerpáme účinne, pretože nevždy dosiahneme pôvodné ciele. E, otázka pani Borsellino, kde končia kde končí odpad, s ktorým sa nezákonne obchoduje. No samozrejme nevidíte kolóny kamionov s takýmto odpadom na diálniciach Väčšinou sa to eh, vysype spolu s stavebným odpadom alebo na nejaké pole. Eh, takéto prípady naozaj vzrástli v posledných rokoch. Niekedy sa to dokonca eh, odhodí na širom mori. Ešte zareagujem na to, čo po povedala pani predsednička, v minulosti sme videli lode naložené nezákonným odpadom. No a ten odpad sa potom jednoducho vyklopil e, uprostred uprostred zemného mora. Trestné činy, ktoré boli jasne zadefinované v legislatíve z roku 2001 u nás nie je niečo, čo chýba v iných krajinách EÚ. O tom hovorila pani Alfano, takže je to nástroj, ktorý by bolo hodné ešte zbližia preskúmať. To by bol prí, e, príklad, ktorý by sa mohol šíriť aj v iných členských krajinách. A potom otázka, mm, či práca ktorú vykonáva Legambiente v Taliansku, má ekvivalent v iných členských krajinách? Ja myslím, že nie. Ja som vám poskytol všetky tieto informácie, pretože eh, je to výsledok úzkej spolupráce s vládou, sudcami a tak ďalej, teda tí, tými, ktorí vytvorili eh, túto zvláštnu pracovnú skupinu, ktorá spája mimovládnu organizáciu s oficiálnymi verejnými inštitúciami. Takže v tom môžeme slúžiť ako príklad a mohlo by sa to zreprodukovať v Európe. Taliansko je, áno, akousi platformou pre uh, tranzit odpadu, ale to, že u nás už je obchodovanie, nezákonné obchodovanie s odpadom trestným činom, tak musím povedať, že samozrejme, že E, tento fakt e, je nám známy, aj keď sa to stáva aj v iných členských krajinách, aj keď oni možno nerealizujú vyšetrovanie rovnakým spôsobom a nemajú teda tak jasný obraz o tom, čo sa deje, tak ako to platí v našom prípade. Nezákonné stavby tu v zákone je to jasné. E, obce majú zbúrať takéto stavby. Žiaľ, v Taliansku sa to nedeje. Ale keby boli mm, isté odradzujúce príklady, ako to pri Palerme, čo som spomenal, a vzťahy s ostatnými inštitúciami. Ja už som povedal, že sme mimovládka, ktorá úzko spolupracuje s inštitúciami, čo je dosť e, mimoriadne. A ešte na záver to, na čo sa pýtala pani predsednička. Možno som to už čiastočne spomenul. Náš model je určite hodný šírenia v, do iných členských krajín. V rokoch 90. sa dokonca obchodovalo u nás aj s radioaktívnym odpadom, ale vďaka tomu sa E, zmenila situácia, posilnila sa snaha bojovať proti tomu. Boli tam príklady tých e, lodí, ktoré to potom všetko odhodili uprostred e, stredozemného mora. To sú skutočné katastrofy, ktoré, ktoré sa žiaľ udiali a bolo potrebné to napraviť. Mnoho sa zatajovalo a teraz sa dosť ťažko ide až e, k samotnému pôvodu, pretože boli dôkazy zničené. Ďakujem pán Čafány, ďakujem pán Newman z EIA. Ďakujem za vaše vystúpenie a že ste zodpovedali na naše otázky. Myslím, že kolegovia naozaj mali mnohé otázky a to naznačuje, že záujem tohto výboru je veľmi vysoký. Takže ešte v krátkosti, pán Newton Dan, ja som ešte jednu otázku, ktorú pán eh, Newman nezodpovedal. Myslíte si, že európske FBI by bolo užitočné? Ja by som si od dvoch pánov rád vypočul odpoveď. Áno, čokoľvek, čo by zlepšilo cezhraničnú spoluprácu v boji proti zločinu, by bolo užitočné. Čokoľvek, čo by pomohlo, pretože toto sú cezhraničné zločiny. A presadzovanie, respektíve stíhanie, vyšetrovanie často nie je. Áno, moja otázka sa týka občanov. Teda ak si občania majú niečo ohlasovať. Čo sa týka toho pozor, observatória pre mm, environmentálne zločiny, ktoré vzniklo v roku 1994. Tam tiež bolo miesto, ktoré prijímalo stiažnosti občanov. Legambiente sa aktívne podielalo na tom, aby tie stiažnosti išli práve tejto inštitúcii. Prispeli sme teda k tomu, aby sme ľudí upozornili na to, že je tu takáto možnosť ohlasovať tieto javy, konkrétne prípady a aj sme to využili a je to v tej správe Ekomáfia zapracované, aby e, aj príslušné orgány vedeli, že je tu možnosť zasiahnuť, zhábať a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne mm, vaše ostatné slova. A to, čo povedala kolegyňa Ayala Sender v tej správe, je aj niečo veľmi dôležité. A síce Legambiente sa podielala na procese, kde bol odsudený klan mafie v Mesíne, a to je teda tiež dôležité, čo Legambiente robí v tejto oblasti aj tu e, ste sa teda angažovali a ešte raz vám teda ďakujem za to, čo ste nám tu dnes predniesli. A posledný klaster. Poprosím, aby sa tu usadili vrátil predseda Libera Don Luigi Ciotti. A e, pôjde o zločinské organizácie. Obete zločinských organizácií. grazie a Don Luigi Ciotti. Um... Ďakujem pekne, Don Luigi Ciotti. Libera je činná v množstve oblasti v Taliansku a my sme sa zamýšľali nad tým, koho by sme mali pozvať k týmto témam obete mafie a ja som teda hneď myslela na Dona Luigiho Čotyho a jeho organizáciu Libera. To je organizácia, ktorá naozaj urobila veľmi veľa. Vznikla v roku 1995 v marci a ide o to, aby aj civilné obyvateľstvo si uvedomilo tento jav mafie. A naozaj je dobré, že Don Luigi Ciotti je tu dnes medzi nami. S Liberou zbieral svoje prvé skúsenosti v boji proti mafii. No a to je vlastne takým kontaktným miestom pre obete máfie. Libera sa vždy neunávne angažovala za podporu obetiam a v tomto kontexte sa do toho zapája, pokiaľ sa to teda týka aj civilného obyvateľstva, ktoré povstane a bojuje proti mafii. Don Luigi, Luigi Čoty má približne 20 minút rečnícky čas a potom eh, dostanú slovo koordinátori a kolegovia, ktorí budú môcť položiť svoje otázky. Ďakujem pekne. Počuli ste, že Libera je vlastne takou zastrešujúcou organizáciou, viacerých e, zväzov. Ide o boj proti mafii. Máme tu čísla a fakty, ktoré zbierame. A naozaj ide o to, aby sme dosiahli spravodlivosť pre obete. Momentálne máme 1600 takýchto zväzov, ktoré sú mm, spojené v Libera, malé, veľké, na celom území. Máme veľkú sieť e, na celom výsostnom území Talianska. V júli 2008 tu v Bruseli mala Libera viac ako vytvorila sieť eh, s viac ako 100 členmi v Európe. No a veci teda nabrali určitý spád na dnes ponadnesený problém nelegálnosti a korupcie súvisiace s mafiou. Tento problém sa netýka iba našej krajiny, je to problém týkajúci sa aj Európy. FLE, táto sieť, bola zrodená tu. Je to naša sieť na medzinárodnej úrovni. Momentálne Máme dočinia so 44 európskymi skutočnosťami. 30 eh, európskych štátov je zastúpených vo FLAIR. To sú veľmi eh, impresívne čísla. A nepozeráme sa teda iba na Taliansko, tú sieť, eh, tá siaha do Rusko, cez Portugalsko, Španielsko, Grécko, a je to veľmi geograficky bohatá sieť. A ďalšia dôležitá vec je následovná. Stanovili sme si e, rôzne ciele. Prvý e, ten je dôležitý ten pripomína, že je dôležité pamätať si. Nebolo to vždy jednoduché spomenúť si na tie obete, mafie, ich rodinných príslušníkov, a že tam je potrebné sa nejako angažovať a že, na nich treba, že im treba venovať veľkú pozornosť. Uh, po... My sme nechceli iba spomínať nejaké výročia, ale chceli sme, aby tá pamiatka bola určitým stimulom pre kolektív v každodennom živote my sme spolu s rodinami to budovali aj z vlastnej iniciatívy, aby mohli teda o tom hovoriť na základe svojich spomienok, aby sa teda rozlišovalo dobro a zlo, právo a neprávosť. Pamäť má pomôcť vytvoriť novú kultúru zákonnosti a zodpovednosti. My sme sa rozhodli spomenúť, pripomínať si všetky e, obete, nevinné obete mafie. Máme na to špeciálny mm, e, deň. Urobili sme to po masakre v Kapače, po zavraždením Falconeho. A e, to bola skutočne tragická udalosť. Mm, bola tam teda, bola tam rodina príslušníka, príslušníčka bodyguarda Falconeho, ktorá prišla e, teda za nami, pýtal sa, prečo si nepripomíname aj jeho, prečo len Falconeho, takže je to otázka aj dôstojnosti. E, každý zomiera z toho istého dôvodu za demokraciu, spravodlivosť a právo v našej krajine a všade inde. Uh, treba pochopiť všetkých rovnako a súcitiť s nimi. Preto máme tento jeden uh, deň za rok, kedy všetci výjdú do ulic a pripomínajú si 100 tisíce ľudí išli do ulic tieto rodiny sa spájajú, oni sú tiež súčasťou Talianska tiež boli obete mafie a každý v Európe má rovnakú dôstojnosť. Mena obeti si treba pamätať, každé jedno. Všetci sa musíme každý deň angažovať. Každý deň v roku. Nepripomíname si obete len jeden deň v roku, ale 365 dní v roku. Preto chceme mať tú regionálnu koordináciu v rámci Talianska pre rodiny obetí. Takisto sme postupovali na európskej úrovni, pretože sme chceli dať obetiam dôstojnosť a chceli sme ich pripomínať. Zistili sme, že neexistuje nejaký skutočný zoznam obetí a preto hovorím, že je dôležité pripomínať si to. Musíme ich stále pripomínať. A našim druhým hlavným cieľom je ten je taký kultúrny svojou povahou. Aj kultúra šíri osvetu, uvedomenie si medzi ľuďmi v roku 1998 tu zasadal výbor pre spravodlivosť a bol tu návrh smernice o boji proti trestnej činnosti. Poprvýkrát sme sa toho zúčastnili, boli sme pozvaní a prišli sme, lebo chceli sme nielen do, e, dosiahnuť spravodlivosť, ale pozrieť sa na otázky vzdelávania kultúry. Začali sme teda spolupracovať s rôznymi skupinami. A zohľadnili sme všetky dôležité historické efekty. Ďalší cieľ je teda kultúra a uznanie zla, alebo rozpoznanie zla. E, treba vzdelávať ľudí, aby konali férovo, spravodlivo, legálne. Ale ako môžeme deti povzbudiť, aby sa stali aktívnymi občanmi? Musia byť zodpovední. A tu je to zodpovednosť aj za vzdelávanie a výchovu ľudí, aby niesli svoj diel zodpovednosti. Čiže vzdelávanie, výchova je nesmierne dôležitá. A dnes Pracujem ako asociácia v tisíckach škôl ako Libera. To je projekt, ktorý naďalej presadzujeme. Chceme urobiť aj vo vzdelávaní učiteľov svoj diel. Máme nové nástroje, to bolo veľmi dôležité. A teraz máme 70 univerzitných fakult, ktoré podpísali protokoly eh, vo svojich magisterských štúdiách, aby vzdelávali študentov, a to, tomu ja hovorím kultúra a povedomie. To je svedomie. Pretože o to ide, tu naozaj ide o to, aby sme išli do hĺbky. A mm, vzdelávanie a výchova to je to najlepšie a to je ten najlepší nástroj, ako pripraviť budúce generácie a samozrejme, mimoriadne to musí e, fungovať v rodinách, ale nielen v rodinách. Kontext sa dá aj rozšíriť, ale výchova a vzdelávanie to sú v každom prípade dôležité veci. A to určite viete. Naozaj treba stavať na mladých. Mladí sú dôležití, pretože krajina môže rásť len, keď e, sa mladí majú dobre. Všetci hovoria, že mladí sú naša budúcnosť, ale oni sú aj naša prítomnosť. A samozrejme vieme, čo je dôležité, mať strechu nad hlavou, založiť rodinu, dať si prácu, ale niektorí to občas trošku príliš zjednodušujú, pretože všetko sme to videli na vlastné oči. Lege Ambiente tu tiež vystúpilo, Oni sa zaoberajú veľmi špecifickým kontextom. My máme trošku inú oblasť pôsobnosti, ale samozrejme musíme spolupracovať, lebo iba v jednote je sila. Musíme vybudovať si synergické efekty, naše skupiny musia spolupracovať. Každý má svoje vlastné skúsenosti, ale vlastné skúsenosti majú tiež svoje hranice a tiež sa občas aj k tým hraniciam dostanú. A preto sa musíme snažiť zohľadniť aj želania mladých ľudí ich vášne treba brať vážne. Týchto mladých ľudí tu máme a oni majú aj záujem. Niekedy sa tvrdí, že oni nemajú o nič záujem, ale to vôbec nie je pravda. My sme to videli na mnohých projektoch, ktoré sme realizovali a realizujeme. A potom je tretí veľký cieľ. Konfiškácia majetku mafie. V Taliansku máme zákon, ktorý predložil pán Fioratore a ten pred 30 rokmi zomrel. To bol Sicílčan, takže poznal situáciu. Vyznal sa a vedel, aké je dôležité, aby takýto zákon fungoval. Vtedy minister vnútra Unióny to navrhol. Roniony aj Latore a až v roku 82 tam bol ten zákon zavedený. Kam, kamora už funguje 10 ročia, 100 ročia. Až v roku 1982 sa definitívne stanovilo s týmto zákonom, že mm, to je mm, trestný čin. a predložil to Sicílčan, ktorý sa v tom vyznal. A teda takto sa umožnilo zhabať e, peniaze a majetky mafie. Áno, tento zákon teda sa začal uplatňovať a štyri Mesiace potom bol zavraždený Karlo Lakierto de Chiese a potom boli hlasy, že áno, my príjmeme nový zákon, nenecháme vás tichu, ale potom boli ďalší mŕtvi, ďalšie vraždy. A naozaj to nefungovalo. Tieto tovary, tieto majetky nebolo možné zábať. A až e, so vznikom Libera sa podarilo vďaka so eh, zbieraným podpisom. Zozbierali sme milión podpisov a tak sa nám podarilo dostať to na správnu cestu. A my sme žiadali, aby sa tento zákon naozaj uplatňoval a aby tie zábané majetky a peniaze boli použité pre spoločenstvo. Čiže napríklad pre materiálne kompenzácie, ale aj na sociálne škody, ktoré ľudia utrpeli a to naozaj e, musí ísť na prospech verejnosti. Mm, tieto bývalé majetky mafie majú byť k dispozícii e, spoločenstvu a preto teda máme e, takýto zákon, bol tam, bola tam tá zbierka podpisov a čo robí Libera? Libera sa spolu s inštitúciami E, s, kom, s obcami na, zasadzuje, aby sa vytvorili konzorcia a e, potom obce e, sú vyzvané, aby sa o to tiež postarali. Vytvorili sme družstva, kde aj mladí ľudia si našli prácu, vytvárali sa napríklad biologické produkty a v niektorých obchodoch v Taliansku si môžete kúpiť takéto e, tovary. Videli sme aj v kantíne Európskeho parlamentu nejakú mozzarellu, nejaké cestoviny, olej. Prezident republiky Napolitano povedal, že na e, národný sviatok sa budú používať iba biologické a zdravé produkty. A my sme to urobili. My sme začali konať v týchto družstvách. Nebolo to jednoduché. A po 2. júni sa o tom hovorilo. Prezident povedal, že tieto produkty sú z určitých teritórií a rôzne mafie. Potom začali to všetko páliť. Všetko to tam popálili, celé hektáre pôdy spálili, napríklad v blízkosti Katánie, aj v Apoli, v Torquiarolo. No ale to bola reakcia mafia. mafie. Oni nechceli, aby tie produkty boli takto <clears throat> vzaté. Jednoducho zničili to zapálili tie polia. Čo to znamená? Dôstojnosť tisícok mladých ľudí bola pošliapaná a my sme opäť povedali, osloboďme sa od mafie a to má znamenať libera a ukázalo sa, že sme na správnej ceste. Musíme tieto majetky zhábať mafii a vrátiť ich spoločenstvu. To je aj otázka hospodárskeho vývoja. Tu sú rôzne možnosti, ako bojovať proti mafii. A zozbierali sme tu mnohé skúsenosti, je to veľmi cenný poklad, ktorý treba chrániť. A hovorili sme s príslušným komisárom, aby sa veci pohli. Je k tomu aj smernica, ale ešte stále je čo zlepšovať. A dúfame, že to sociálne využitie raz bude zakotvené v nejakej smernici, aby tieto majetky mafie sa vrátili do spoločnosti, aby ich spoločnosť mohla využiť. A takto možno mnohí ľudia, mladí ľudia <clears throat> nájdu pracovné miesto. Ja som e, tento projekt Libera Terra videl sám na vlastné oči tu ide o to, aby tie zábané majetky mafie poslúžili dobrému účelu, ktorý bude prospešný pre spoločnosť. Napríklad by sa dal podporiť agroturizmus. Tam sú úžasné úspechy, napríklad v Corleone. Tam sme vytvorili inštitút, šéf Kolda Nostra mal svoj e, dom v Corleone a ten mu bol zhabaný. A teraz e, je to vlastne takáto farma pre, pre agroturizmus, kde sa výborne spí a výborne je. E, takže tieto majetky sa musia vrátiť spoločenstvu, aby mladí ľudia mali nejakú perspektívu. A dokázali sme niečo veľmi dôležité a síce, keď to urobíme, keď tie e, výnosy stresnej činnosti vrátime do spoločenstva a budú sa angažovať všetci, nielen ja, ale aj my, tak sa ukáže, že niečo môže byť užitočné. Napríklad bioprodukty budú sa pestovať na týchto zhabaných pôdach a je tam už aj také, také označenie kvality v Taliansku, e, vzťahujúce sa práve na takéto produkty. Takže to sa dá dosiahnuť. Všade v Pise, vo Florencii, v Neapole, tam existuje to označenie kvality sapory pre tieto produkty. Je dôležité aby sme udržiavali kultúru, aby sme vzdelávali, vychovávali a aby majetky mafie sa vrátili do spoločnosti. A potom pamäť, pam, pamätať si, pripomínať si e, obete, stať po boku rodinám, pretože potrebujú podporu. A to budeme robiť aj v budúcnosti, ale ešte je tu niečo celkom dôležité, naše spoločnosti sa nemôžu iba takto prizerať. Musíme spolu niečím pohnúť, spolu niečo urobiť a aj vo futbale je mafia. Je futbalová mafia, to hovoríme už roky. Nelegálne stávky, dohodnuté zápasy a tak ďalej a tak ďalej. To je všetko mafia. A nemôžeme stále hovoriť, že mafia, organizovaný zločin. Sú rôzne formy nelegálnosti. Korupcia je vo verejnej správe. Aj to treba pranierovať. Máme zozbieraných 1,2 miliónov podpisov a my sme ich predložili prezidentovi republiky a je to tam uložené v historickom archíve prezidentského paláca a musíme poukázať na štrasburský dohovor príslušný. Čo všetko je organizovaný zločin? Čo všetko je máfia? A bola tu veľmi dobrá správa, kde sa viacero žiadalo a otázka bola, potrebujeme viac či menej zákonov. Ale všade, všade je mafia a my sa snažíme k tomu prispieť. Napríklad e, zemestrasenie Atila, tam sme hneď konali. Poukázali sme na toho zodpovedného. Občianská spoločnosť má svoju zodpovednosť. Je na mieste, má tam svoje antény, takže musí niečo urobiť. Bez retoriky, úplne e, neutrálne konať. Aj pri hazardných hrách, tam sme tiež konali. Tam je zatím tiež obrovský trh. A je to zdroj príjmov. Mafie. Alebo nákupy zlata. E, to narastlo úplne explo, exponencia, exponenciálnym radom. A e, v našej krajine my chceme zvíťaziť a každý má svoju zodpovednosť. A opakujem ešte raz, pamäť, pripomínanie si, zhabávanie, mafia, kultúra, to všetko je dôležité, ale treba sa zasadiť e, o to, aby sa veci zmenili. A preto sme vytvorili túto sieť v Taliansku, SOS Justícia, a tam sa môžu ľudia teda prihlásiť a majú možnosť Eh, dať sťažnosti alebo žaloby. Ďakujem. Grazie, Don Luigi. Adesso subito la parola al relatore. Ďakujeme veľmi pekne a teraz dostáva slovo spravodajca na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som si nás s, veľkou, s veľkým záujmom vypočul to, čo hovoril eh, Don Luigi Ciotti Spomínal tú pamäť, projekty určené mládeži, mimovládne organizácie, prepojenie s inštitúciami, medzinárodnú spoluprácu. Spomínal, spomínal dôležitú legislatívu, napríklad v oblasti konfiškácie sociálnych statkov. Aj v Európskom parlamente sa pracuje na týchto témach. Ide európsky model, ktorý by sme možno mohli aj vyvážať. A dali by sa ďalšie príklady, napríklad v Španielsku. Takéto príklady existujú. A toto presne ste aj vy povedali ako zástupca svojej organizácie. Pokiaľ ide o využívanie statkov, ktoré sú odňaté mafii, aj tu je dôležité to rozdelenie úloh v Taliansku. Ja si myslím, že presne to je potrebné na európskej úrovni riešiť, vytvorenie určitého rámca, rozdelenie právomoci, úloh, celkom jednoznačné pokiaľ ide o využívanie týchto statkov, tohto majetku, aby to bolo možné. Aj pokiaľ ide o pedagogickú funkciu, aj to je veľmi dôležité. Vy ste to spomínali, viac než 2000 škôl je spojených s Liberou, viacero univerzít. To ma veľmi zaujímalo, naozaj je to taký model, vzor špičkovej kvality, ktorý by sa dalo využiť aj na európskej úrovni. Takže to je také uznanie na vašu adresu viac než tisíc dobrovoľných agentúr, ktoré sa zasadzujú za hodnoty spravodlivosti, justície. Vy ste vymenovali viacero konkrétnych príkladov. Ja by som snad ešte doplnil, že v správe predsedničky Alfano sa takéto niečo plánuje. Ostatné skupiny to podporujú. Ide o dôkazy, svedectvá, ktoré je potrebné zozbierať, aby sme sa dopracovali k pravde. Ďakujem pekne. Pán spravodajca, pán Jakolino. A teraz má slovo pán Borgecio. Ďakujem pekne. Aj ja by som sa chcel pochválne vyjadriť na adresu nášho rečníka. Vôbec nie som prekvapený, že tak brilantne vystúpil. Ja som sám z Turína a bol som čiastočne pri tom, čo Don Luigi Giotti um, spustil, naštartoval v Taliansku. Je to taká životná filozofia, vychádzajúca priamo z takýchto hodnôt. Takže to, čo sa robí, aká pomoc sa poskytuje obetiam organizovaného zločinu, drog, perspektíva do budúcna, takáto etická reakcia na činnosť mafie. Rád by som využil to, že tu máme pána Čotyho, a povedal následovné. Áno, aj v rezorte spravodlivosti, v justícii sa na tom pracuje, eh, hľadajú sa dôkazy, pracuje sa na tom. Ale možno kolegovia z iných krajín nevedia, ako to vyzerá. Vynikajúci policajti, vyšetrovatelia, sudcovia, inteligentní politici, vynikajúce legislatívne podklady, naozaj príkladné v Európe. Ale ako to teda vyzerá s tou politickou snahou, s týmito výbormi, ktoré sa tu zasadzujú, s jednotlivcami, ktorí sa zasadzujú, ktorí sa naozaj veľmi angažujú však nám nevládne mafia, ale ako je možné, že je taká mocná, že je taká prítomná, taká bohatá? Ako sa dá vysvetliť? Ďakujem pekne, pán Borgecio. Áno, iste, hovorí pán Kročeta. Na rozdiel od pána Čotyho, ktorý naozaj vzbudzuje veľké emócie, ja naozaj môžem len odprezentovať svoje skúsenosti z administratívy na podporu toho, čo povedal Tom Čoty v mene Libery, pokiaľ ide o tie útoky mafie, aktivity mafie. Úloha Libera spočíva aj v tom podporovať administratívu, podporovať vo všetkých silách. Ja si spomínam na jeden taký prípad, taký incident, ku ktorému došlo Išlo o 16-ročného chlapca, ktorý bol zabitý, zavraždený. Ja si spomínam na to, ako ho našli. Matka tvrdila, že je do toho zaplatená mafia, takže čo vlastne znamená boj proti mafii? Rád by som poukázal na viacero aspektov, ktoré opodstatňujú boj aj na európskej úrovni. A potom konfiškácia majetku, smernica komisie podľa mňa nie je kompletná, nie je vyhovujúca, pretože neobsahuje otázku tejto konfiškácie. Možno by sme mm, mohli ísť cestou európskej petície. Nie všetci v Európe podpíšu takúto petíciu v takomto boji, pretože si myslím, že nemôžeme pripustiť to, aby mafiáni znova sa dostali k týmto majetkom. Libera sa od samotných počiatkov veľmi angažuje a aj teraz môže zohrávať ešte dôležitú úlohu v tomto boji. Ďakujem pekne, pán Kročeta. A teraz pán Borsellino. Grazie, grazie presidente, un saluto. Pani Borsellino, pardon. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja tu veľmi vítam prítomnosť Don Luigiho Čotyho. 15 rokov som s ním spolupracovala v Libere. Libera bola veľmi dôležitým príkladom toho, ako zakročiť proti organizovanému zločinu. Samozrejme, že sú tu aj odvážni policajti, dobrí sudcovia, ale ešte niečo chýbalo. Chýbala nejaká reprezentácia občianskej spoločnosti, nejaká organizovaná forma a toto potom splnila Libera. Paolo Borsellino, súdca, povedal, že boj proti mafii nemôže ostať v rukách polície, prokuratúry, sudcov, ale že je potrebné, aby z toho bolo kultúrne hnutie, ktoré zasiahne naozaj všetkých. A toto kultúrne alebo etické hnutie reprezentuje práve Libera. Ide o to, aby sa upriamila pozornosť na mafiu, ale nebola tu žiadna koordinácia doposiaľ. No a Libera sa snažila toto všetko skoordinovať, aktivity a organizácie, ktoré už prebehali, existovali. No, takáto koordinácia bola naozaj veľmi potrebná. My sa v Európe zaoberáme týmito témami. Ja si myslím, že za tie tri roky ostatné sme odvedli obrovský kus práce. Máme tu správy a dokumenty, ktorých sa poprvýkrát objavuje slovo mafia. Mafia existuje rôznych druhov, nejde iba o nejaký jeden región, ktorého by sa to týkalo na juhu Talianska. Nie je to čisto talianský problém, je to európsky, dokonca celosvetový problém. Aké sú nástroje, ktoré k dispozícii libero, libera, pardon, je naozaj dôležité aby Európa našla nejaký celoeurópsky prístup, zhrnutie kultúr jednotlivých členských krajín, to je podľa mňa tá veľká nová výzva, s ktorou sa musíme popasovať. A skúsenosti, ktoré už máme, by mali byť základom, na ktorom sa bude stavať, aby sa veci pohli. Naozaj to, čo sa udialo za ostatné roky, je obdivuhodné. uznanie tohto problému na európskej úrovni, uznanie potreby riešťanskej úrovni. Myslím, že toto odráža aj vaša návšteva dnes u nás. Ja si spomínam na naše prvé stretnutie v tomto kruhu. Mnohí poslanci mali pocit, že mafia existuje iba v Taliansku, že nikde inde podobné aktivity neprebiehajú, že to utrpenie je najväčšie u nás, že tam je najviac obetí. Takže ďakujem pekne a prosím, stavajme na skúsenostiach Libery a želáme jej aj veľa úspechov. Ďakujem pekne. A teraz zostáva slovo Teresa, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Budem teda hovoriť po taliansky, hoci nie som talianka. Chcem sa poďakovať Don Luigi Čotimu. Ako povedal pán Borgecio, Myslím, že Libera odvádza naozaj vynikajúcu prácu. Kolega Borsellino pred chvíľou povedal, že v parlamente sa naozaj veľa hovorilo o organizovanom zločine, ale teraz, a za to vďačíme vašej prítomnosti, ako aj pani Alfano, že sa to tematizuje takýmto spôsobom a to je podľa mňa veľmi dôležité. Keď som sem ja prišla, tak som sa s vami spojila, pretože všetci traja sme obeťou a myslím si, že všetky obete majú jedného spoločného menovateľa bez ohľadu na ich pôvod. Teda ide o obete. Ja som obeteľ terorizmu, že nás niečo spája. Včera sme hlasovali o tejto smernici, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá pre obete zločinu v Európe. Naozaj sme sa snažili zadať nejaké minimálne štandardy, vo Veľkej Británii sú dobré zákony na ochranu obetí, v Španielsku je to tiež tak. Taliansku situáciu poznáte vy lepšie, ale sú tu aj iné krajiny, kde sú ešte určité medzery v právnom systéme, pokiaľ ide o ochranu obetí. No a teraz sa nám konečne podarilo vytvoriť predpoklady pre psychologickú podporu, aby obete naozaj boli uznané ako obete. Niektoré krajiny tieto práva nechceli priznať všetkým obetiam, napríklad právo na tlmočenie, na proces, byť stranou procesu. A myslím, že toto je veľmi dôležitá práca, ktorú sme tu v parlamente odvedli, takže toto som chcela povedať. Tiež sa nám podarilo poukázať na obete organizmu zločinu a terorizmu takým spôsobom, že majú osobitné potreby, bez toho, že by sme nejako znižovali význam iných obetí. Obete mafie potrebujú ochranu, tak aby sa predišlo ďalším zločinom. A to sa týka aj obetí terorizmu. pretože teroristické akty sa týkajú celej spoločnosti a nie iba jednotlivcov. Takže toľko z mojej strany. A samozrejme, že som otvorená ďalšej spolupráci. Teraz má slovo pani Kosta. Ďakujem pekne. A ja by som chcela sa srdečne poďakovať eh, Luigimu Čotimu. Chcem eh, mu zablahoželať za tú prácu, ktorú robí. Vystúpili už viacerí kolegovia a povedali, že práve vďaka vašej rozhodnosti existuje tento výbor, ktorý má za úlohu boj proti organizovanému zločinu. A dnes sa naozaj ukázalo, že je veľmi dôležité mať tu takéto fórum, eh, kde môžeme naozaj dohlbky o týchto problémoch diskutovať, o situácii v rôznych krajinách, eh, nielen v Taliansku, ale aj v iných krajinách a na európskej úrovni, ako tu už odznelo. Don Diego pôsobil v Ríme, a ja som na, vlastných, na vlastné oči videla, ako tento kňaz pracoval eh, s problémovou mládežou, učil ich zodpovednosti a toto je veľmi dôležité. Nede len o to, aby sa pohybovali eh, v rámci legálneho, ale ide o to, aby eh, chopili budúcnosť do vlastných rúk, aby naozaj videli určitú perspektívu do budúcna. a na to slúžia programy v oblasti kultúry, v oblasti vzdelávania, sedemročné programy. Áno, aj tam je potrebná synergia, pilotné projekty a td. Úzka spolupráca má to aj symbolickú hodnotu. A ešte jedna vec. To povedala kolegyňa, že na európskej úrovni Musíme sa zdať za to, aby konfiškovaný materiál sa využíval v prospech spoločnosti. Toto je podľa mňa mimoriadne dôležité. Na to potrebujeme určitý rámec, takže toto naozaj je potrebné. pretože toto nám zatiaľ chýba v tom reťazci. Možno to znie ako sen, ale ja si myslím, že takýto rámec potrebujeme nejaký program typu Libera na európskej úrovni. Ďakujeme pekne, Silvia. A ako posledný... Posledný vstupí pani Jotova. Ďakujeme pekne, pani predsednička. Áno, talianskí kolegovia poznajú vaše aktivity, ale mimo Talianska nie ste až taký známy. Čiže možno by ste nám mohli dať viac informácií pretože to nie je len zaujímavé, ale aj užitočné. Mám pocit, že tu je jedna otázka, na ktorú sa ešte odpoveď neposkytla, respektíve možno nebola ani položená. A to, ako chrániť obete, pretože mafia je tak úzko napojená na vládu. Vláda a mafia si navzájom pomáhajú, Súdcovia, miesto toho, aby bojovali proti mafii, sú jej súčasťou, chránia ju a obete, čo sa mi stane spravodlivosti, naopak eh, sú trestaní tými istou súdcami, pretože bojujú proti mafii. Grazie onorevole Iotova. Prima di dare la parola a Don Luigi per eh, le sue risposte, io volevo fare una serie di... Ďakujem pekne, pani Jotova, teraz Don. Ehm, pre... Dostanem priestor na odpovede, ale predtým ešte položím jednu otázku. Možno, že nadviažem na predrečníkov. Cieľom je, a to sme už povedali, je vypracovať plán na boj proti organizovanému zločinu, keď im zhabeme majetok, keď im odneme, od, e, e, odoberieme prostriedky na prežitie, tak by to malo pomôcť. Taliansko dokázalo, že boj proti mafii je úspešný vtedy, keď zničíte alebo keď im odoberiete jednoducho majetok, príjmy z takejto činnosti. Don Luigi sa k tomu vráti, ale pani Jotová sa pýtala, ako konkrétne vyzerá pomoc obetiam. Ja sa to, totožňujem s Ritou. V roku 1993, keď bol zavraždený môj otec, tak nebola žiadna pomoc zo strany inštitúcií, neboli žiadni politickí zástupcovia, ktorí by prišli za nami. A ja som sa obratila na Don Luigiho a som si povedala, že aspoň oni by nám vedeli pomôcť. Ide o otázku solidarity, o dostupnosti pomoci aká je realita nás ako obetí. A ešte jedna vec. Prednedávnom sme hovorili o svetkoch, ktorí vypovedajú pred súdmi. Minulý pondelok, teda nedávno som počula štátneho tajomníka pre vnútro v Taliansku, pretože aj v Ríme sme hovorí o tých chránených svetkoch. A dnes do obeda som si dovolila hovoriť o situácii svetkov. Často u nás volajú o pomoc, pretože niekedy sú odškodnení ale oni skutočne potrebujú najviac možnosť e, pracovať, aby boli zapojení do nejakého pracovného e, života. Zoberme si podnikateľa v stavebníctve. E, prídu za ním nejakí úžiadníci, chcú od neho vymámiť peniaze. Takže žiť takto nezákonne z nejakého človeka. No on sa rozhodol, že ich udá. Tí mafiánsky šéfovia boli roky vo vezení, ale potom, keď sa chce tento podnikateľ uchádzať v nejakom tendri, tak jednoducho už na to nemá peniaze. To sa stalo s Pinom Morelli v Kalabrii, aj Pinom Mašerili. Možno, že je to naozaj taký najreprezentatívnejší zástupca týchto svetkov a potom viaceré rodiny, ktoré by som mohla uviesť, ktoré sa odvážili vypovedať. Pán Borgecio sa pýtal, prečo sme ešte nezvíťazili nad mafiou. Nuž, možno preto, že je toľko strán ktoré sú spoločené s mafiou. Áno, aj štát, inštitúcie, ktoré mm, majú príliš veľa spoločných záujmov. Bolo by dobré to tu jednoznačne oddeliť. Ešte jedna vec, predtým ako dostane slovo Don Luigi. Nedávno Teresa hovorila o svojej skúsenosti a my si všetci pamätáme na to, čo sa stalo 19. mája minulého roku v Brindisi. Ten atentát, ktorý bol spáchaný pred školou Falcone, tie zranené dievčatá, jedna dokonca zahynula, ale sú e, tie, ktoré prežili a naďalej bojujú, chcú sa dostať z nemocnice, môcť pokračovať v živote a v Taliansku som spravila jeden legislatívny návrh štátnemu tajomníkovi. Dúfam, že to prejde. A v Taliansku už máme zákon z 3. augusta 2004, ktorý chráni obete terorizmu. A to tým, že sa im poskytne pomoc. Ja by som povedala, že by bolo dobré, keby mohli tieto obete, tie dievčatá, e, čerpať túto pomoc, pretože oni sú obeťou takéhoto teroristického činu. A Tisto Teresa povedala, to e, sa malo dotknúť všetkých, nielen tých dievčat, ktorých samozrejme život to zlomilo. E, a Melisa dokonca neprežila, ale teraz Don Luigi na záver. Pán Jakolino, vám sa chcem poďakovať. zhabanie majetku v Taliansku. Tento zákon schválil parlament. A vznikla aj Národná agentúra pre takýto zhábaný majetok. To je, bol dôležitý krok. A ja si dokonca dovolím tvrdiť, že družstva, ktoré E, vznikli, naozaj boli veľmi kreatívne. Bolo vyvinuté obrovské úsilie na to, aby mohli vzniknúť. Teraz už e, fungujú, ale nemajú prístup k úverom alebo k jednotlivým pomociam. Nemáme jednoducho nástroj na takúto prácu a medzi tým zhabaným majetkom mafiánov, tak e, v agentúrach sú nielen mafiánske majetky, ale e, akýkoľvek majetok e, zhabaný v kontexte pašovania drog alebo úžerníctva, ale viac ako 3000 e, prípadov zhabaného majetku mafiánov sa to sa nedá e, použiť opätovne, pretože sú zaťažení hypotékou. A ja sa pýtam, kto dal hypotéky takýmto ľuďom. Viac ako 3000 prípadov zhabaného majetku, ale ktorý sa nedá opätovne použiť. Banky samozrejme chcú, aby sa dodržala hypotekárna zmluva a na druhej strane je to vlastne mm, sú to peniaze daňovníkov a tí majú na tie peniaze nárok, ako mohli by tieto hypotéky vôbec poskytnuté. Banky hovoria, že no bol tu e, majetok, ktorý mohol slúžiť ako záruka No a potom prípad pri Palerme, ten pápež mafie. Ja dúfam, že tie obce sa spoja do konzorcia, aby vznikli pracovné družstva na viacerých desiatkách hektárov pôdy a dostanú mladí príležitosť dôstojne pracovať, takže sú to isté protirečenia, ale aj istá nádej. Európska komisia, ktorá sa venuje spravodlivosti a vnútru, eh, navštívila Taliansko. Bolo to veľmi sympatické. Mm, chceli vidieť ten zhábaný majetok, chceli vedieť, čo a ako sa vyrába a samozrejme, nie všetko je rúžové. Tento rok bude menej oleja, chleba a ďalších výrobkov, pretože podpálili hektáre pôdy a vláda okamžite reagovala. Minister vnútra vydal obežník všetkým prefektom, ale e, tí mafiáni e, konajú vždy rýchlejšie, sú e, prefíkanejší No a tam, kde sa overovali tie požiare, požiare tak e, zrazu prišlo na to miesto 300 oviec a tie spásli 5000 e, hektárov úrody a mafiáni to urobili na schvál, aby zničili úrodu, ktorá mala dať prácu mladým v rámci týchto družstiev. Takže sú tu pozitívne aj negatívne aspekty. Smernica z 12. marca 2012 podľa nás nie je dostatočná. Treba spraviť ďalší veľký krok vpred. Musíme naozaj môcť opäť e, využiť zhabaný majetok mafiánov, aby sa to opäť dostalo späť k daňovníkom. Takže treba niečo rázne, pretože mafiáni ťa zbavia dôstojnosti, slobody. E, kvôli ním sme všetci chudobnejší a ten majetok sa musí vrátiť e, spoločnosti. Môžu byť výnimky, ale iba výnimky. Nemôže to byť všeobecné pravidlo. Takže pán Borkecio, vám sa chcem poďakovať. Vy ste si v podstate na otázku aj odpovedali. Sila mafie, alebo moc mafie, ale ja nechcem hovoriť iba o mafii, pretože mafia to je priširoký pojem. Moc mafie tá je hlavne mimo mafie. Mafiáni sú v podstate nikto. Sila pramení z tých spojenectiev s napríklad podnikateľským prostredím, so spoločnosťou, pretože vďaka tomu môžu pôsobiť národne aj medzinárodne a taktiež niektoré časti politiky. Ehm, moc mafiánov naozaj pramení z takýchto spojenectiev, to dokazuje eh, história. Boj proti mafii to sa deje priamo v teréne, <clears throat> ale hlavne na pôde parlamentu, aj v Európskom parlamente. Je to záujme Európy. Ehm, musia existovať účinné opatrenia, spravodlivé politiky, boj proti mafii, to znamená podpora rodín, práca, prácu pre mladých, treba posilniť policiu, súdy, ktoré už aj tak odvádzajú hm, obdivuhodnú prácu. Ale dnes máme e, trošku civilnejšie vyzerajúcu mafiu, pretože splinuli s ekonomikou a máme občiansku spoločnosť, ktorá je čím ďalej tým mafiánskejšia, pretože sa tolerujú daňové úniky, korupcia, klientelizmus a e, podvody s nehnuteľnosťami, taktiež väčšia tolerantnosti voči e, hazardným hrám, podvodom, obchodovaniu, pašovaniu e, odpad, odpadu. Treba tomu povedať nie, pretože to podporuje mafiu hazardné hry. Tu je 10 miliárd, ktoré mafiánom e, vlastne poskytujú neobmedzené možnosti. Zodpovedná je aj politika. Treba správne iniciatívy, správne postupy a nikdy to netreba zjednodušovať, zovšeobecňovať pretože to by nebolo dobré. Treba byť odvážny a angažovaný. A zajtra budem v Políke. Pôjde o spomienkovú akciu pre Angela Vasala, ktorý bol taktiež zavraždený, pretože sa nejak eh, nepodvolil želaniam okolia a pani Borcelino, môžem povedať iba toľko, že ťa máme radi. Je to pocit, ktorý mám často vo vzťahu s tými, ktorí boli obeťami terorizmu. Ja som sa zúčastnil mnohých pohrebov obeti mafie a každý znamená istý malý príspevok, ale dôležité je ukázať, že tu sme, že nezabúdame. Je tu časť Európy, e, krajina, ktorá e, možno, že nás pozoruje. Dobre, že sa na nás obrátilo Mexiko. 550 e, únosov za jeden rok, 9000 obetí. obchodovania s drogami. Takže oni sa obrátili na Liberu, aby sme im pomohli vytvoriť novú sieť pomoci obetiam. To sú malé veci, ja viem, vo svetle tohto problému, ale ja viem, že kultúrna snaha, spolupráca s univerzitami, so školami, e, taktiež návrhy a provokovanie politikov, to, to umožňuje e, dosiahnuť zmenu treba ešte väčšie úsilie zo strany všetkých. Kročeta má pravdu. Ja nepoznám samozrejme všetky európske regióny. No, myslím, že čas mi skoro vypršal. Ja iba chcem povedať ešte štyri veci. tu je niekto, kto pochopil a kto e, zmenil svoj život. Každý deň to objavujeme, treba vôľu a pokoru, treba spoločne konať. E, politika musí zohrať svoju úlohu, aj my ako občania. To sú dve rôzne úlohy, ale e, keď spojíme sily, tak dosiahneme cieľ jasne a odhodlane. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Don Luigi. Ďakujem aj tlmočníkom za to, že tu ostali trošku dlhšie. Vidíme sa tu zajtra ráno o 9. Budeme pokračovať prvým panelom.